Good morning, dear colleagues. Dobrý deň, prajem, kolegovia, dámy a páni. Prepačte. Teda začneme. Začneme oficiálne zasadnutie. Bod číslo 1, schválenie programu schôdze. Ak nie sú pripomienky, tak môžeme program schváliť bez zmien. No, nevidím žiadne pripomienky. Ďalej oznamenia predsedajúceho. Veľmi v krátkosti. Spoločné zasadnutie s výborom pre kultúru streda 30. júla, alebo 13. júla. A popoludní to bude a budeme hovoriť o návrhu správy o koherentnej politike EÚ e, v oblasti kreatívneho priemyslu. Rada, to bude 13. júla a rád by som vás pozval touto cestou. Bod číslo 3. Schválenie zápisnice. Máte vo svojich materiáloch príslušné materiály zo 16. a 17. marca a zo 7. apríla. Ak nie sú pripomienky, tak zápisnice pokladáme za schválené. Takže sú schválené. Ďakujem vám veľmi pekne. Teraz pristúpime s verejným vypočutím na tému balík týkajúci sa plynu. Ako posilniť elektrickú bezpeč- pardon, energetickú bezpečnosť EÚ. Je to téma pre nás veľmi dôležitá. Rád by som uvítal medzi nami rečníkov a chcem poďakovať zároveň vám všetkým, ktorí sa zúčastňujete časti 1 aj 2. Teda sú tu dva panely. V mene ITRE vám chcem poďakovať a za to, že ste prijali pozvanie na tento hearing. Je to pre nás veľmi dôležité. Vieme veľmi dobre, že balík týkajúci sa plynu je veľmi dôležitý, hlavne keď na, hovoríme o konsolidácii vnútorného trhu a o posilňovaní energetickej bezpečnosti EÚ. Na jednej strane je to je teda vnútorný trh s energiami a ten je veľmi úzko napojený a úzko súvisí aj s energetickou bezpečnosťou. Máme tu štyri návrhy, dva legislatívne, a to je nariadení o bezpečnosti dodávok, spravodajcom je pán Buzek. Ďalej rozhodnutie o medzivládnych dohodách, spravodajcom je pán Krasnodebsky. A okrem toho sú tu ešte dve oznámenia. To je skladovanie skvapalneného zemného plynu a plynu, spravodajcom je pán Ďurik, a potom eh, kúrenie a chladenie pán Gierek. Zaujímavé je, že toto pre výbor ITRE a veľmi sa sústreduje pozornosť na plyn a trh s plynom, hlavne vo vzťahu ku nedávnemu objaveniu nových ložísk plynu vo východnej časti Stredomoria. Toto určite bude mať e, dopad na ceny energií v EÚ a mohlo by to nakoniec aj prispieť ku programu rokovaní COP21. Takže ako som už povedal, máme k dispozícii dve hodiny. Sú tu dva panely. Každý sa ukončí pol hodinou otázok a odpovedí. A dovolte začať tým, ako zmaximalizovať pridanú hodnotu v Európe, pokiaľ ide o energetickú bezpečnosť. To je panel číslo 1. A budeme vlastne hovoriť stále o balíku, ktorý sa týka plynu. Poprosím rečníkov, aby nehovorili dlhšie než 8 minút. Ja viem, že to nie je veľmi ľahké, pretože že ste odborníci a určite nebude ľahké všetko vtesnať do 8 minút. A podobne tu máme aj obmedzenie časové pre poslancov. Tí budú mať k dispozícii maximálne 2 minúty počas diskusie. Ale aj tak môžeme hneď odštartovať. Pardon. V prvom paneli máme troch rečníkov. Pán Janeš Kopač, riaditeľ sekretariátu eh, energetického spoločenstva vo Viedni. Predtým pôsobil ako poslanec eh, Slovenského parlamentu, bol predsedom výboru pre rozpočet, ale okrem toho aj ministrom financií v slovinskej vláde, ministrom životného prostredia, územného plánovania a energetiky. Veľké ministerstvo, naozaj. A okrem toho než e, nastúpil na súčasné svoje pôsobisko, tak pán Kopač ste pôsobili na ministerstvo hospodárstva ako riaditeľ pre sekciu energetiky. Nech sa páči, Janeš, máte slovo, takže nech sa páči. Ďakujem pekne, pán profesor Buzek. A v prvom rade chcem poďakovať za pozvanie, za to, že ste mi dali túto príležitosť. Som poctený. Je to prvý raz, čo mám takúto príležitosť a rád by som vás presvedčil o tom, že naozaj niektoré návrhy komisie sú kvalitné a povedzme energetické spoločenstvo je súčasťou energetickej únie, to je EU aj energetické spoločenstvo navzájom veľmi závisia od seba a spoliehajú sa na tento balík, ktorý dúfam bude schválený a bude dostatočne preukazný. V Európe vidíme e, mnoho e, teda zdrojov, ktoré umožňujú dodávky plynu, ale vidíme tu na grafe aj e, spotrebu a aj odkiaľ prichádza ten plyn oveľa viac je dodávok, než je, alebo zásob, než je plynu. Ak si zoberieme priemer a štatistiky, tak obvykle sa hovorí o určitej zmesi alebo kombinácii, eh, povedzme kapusta a meso, ale chutí to rôzne. V niektorých častiach Európy proste je to tak, v niektorých onak. Graf poukazuje na to, aká, že vlastne nastane nárast spotreby skvapalneného zemného plynu a Spojené štáty, Indoníz, Indonézia, Austrália a niektorí ďalší aktéry prichádzajú na scénu s trhom a sú spolahliví, napríklad Rusko. A samozrejme, snažia sa byť lacní a konkurencieschopní, aby dokázali predať plyn aj v Európe. Takže je tu dosť mnoho až nadbytok plynu k dispozícii. Toto poukazuje na určité budúce trendy z hľadiska spotreby plynu v Európe. A tu vidíte, že dovoz skopáneného zemného plynu podstatne narastie a poklesne dovoz z Ruska a nakoniec aj v Holandsku nastáva pokles, Norsko je stabilné, ale sú tu aj niektorí iní producenti, ktorí znižujú celkovú produkciu. Ale skvapalnený plyn sa stáva veľmi aktuálny namiesto tých, ktoré ustupujú. Ak si môžem dovoliť citát z komisie, tak Hovorí sa tam o stratégii a LNG, teda o skapalnenom plyne. LNG znamená aj novú infraštruktúru, ktorá, predpokladám, ochráni Európu pred potenciálnym nedostatkom plynu v budúcich desaťročiach. Táto mapa poukazuje ale na troška iný obraz. Ukazuje, kde je dodávka plynu E, konkurencie, schopná proste, kde je e, konkurencia, to je znázornené zeleným. Potom to, čo je červeným, tak tam je málo diverzifikovaný e, zdroj dodávok. Väčšinou je tam, sa tam spoliehajú na dodávky ruského plynu. A v tomto vidíme problém. Tu máme v Európe problém z hľadiska istoty zabezpečenia dodávok plynu Väčšinou v tejto súvislosti hovoríme o problémoch s ruskými dodávkami. Všetko ostatné je viac menej teoretické, aspoň zatiaľ v súčasnom prostredí. Táto mapa taktiež poukazuje e, na tzv. záťažové skúšky, ktoré boli v roku 2014. Aj komisia spolu s energetickým sekretariátom e, vyprodukovali takéto e, výsledky a vidíme, ako, e, aký, do akej veľkej miery je tam tá závislosť na rusky. Vidíme, kde je koordinovaný prístup, kde je nekoordinovaný a ten znamená to, ten druhý znamená, že každá krajina radšej si to zabezpečuje sama a vidíme, že niektoré krajiny sú v tom červenom pásme alebo až ozaj tmavočervenom a to znamená, že sú odsudené na to, že e, keď nebude e, plynulo prúdiť e, plyn z Ruska, tak tie krajiny budú mať problémy. Tu vidíme produktovody, ktoré prichádzajú do Európy, tedy na územie Európskej únie. Na pravej strane tabulka ukazuje, koľko rôznych ropovodov alebo plyn, produktovodov E, sa využíva do veľkej miere. A to sa týka aj e, plynov, plynovodov, ale LNG v podstate tam tieto terminály sú na úrovni 25 svojho, e, svojej kapacity hľadiska využitia momentálne. Takže ak si pozrieme tú veľkú infraštruktúru, niekde to je veľmi kvalitné, ale inde sú aj problémy a súvisia hlavne s tou pravou časťou európskej mapy a na to som už poukázal pred chvíľkou, keď sme hovorili o bezpečnosti dodávok plynu. Jedna z iniciatív, ktoré e, naštartovala komisia, sa volá SISECT, čiže konektivita, teda prepojenie strednej a východnej Európy. Ide o to, aby sa odstránili úzke miesta v dodávkach plynu, pokiaľ ide o najproblematickejšie časti toho európskeho alebo paneurópskeho priestoru, predovšetkým ide o ten juhovýchod Európy. Toto by pomohlo aj v východnej časti Európskej únie, ako riešiť tie úzke miesta. z hľadiska trasovania dodávok plynu. Na mape tu vidíte tie červené čiary a Tie budú z časti financované európskym rozpočtom, alebo z neho sa budú financovať, tak sa zabezpečia tranzitné trasy tými najproblematickejšími úsekmi paneurópskej trasy. A tu vidíme Európske spoločenstvo a Európska únia tu teda, pardon, to je energetické spoločenstvo a v rámci toho vidíme aj Európsku úniu. Ako vidíte, že nie všade v týchto krajinách existuje trh s plynom, ale niektoré majú. Samozrejme najdôležitejšia v tomto zmysle je Ukrajina. Teraz pohovorím, žiaľ čas mi plinie, ale rád by som ešte pohovoril o nesprávnej praxi, ktorá sa taktiež deje, keď sme prijali nariadenie o transeurópskej infraštruktúre, kde sa vlastne ruší prepojenie medzi EÚ a niektorými ďalšími e, zložkami, ale ten článok 15 v tom novom nariadení o dodávkach plynu má aj tzv. klauzulu switch on, spúšťaciu klauzulu, to je veľmi dobré e, právne riešenie pre riešenie situácií medzi EÚ a energetickým spoločenstvom. Stále hovoríme o energetickej únii, ale stále tam, tam chýba ten aspekt riadenia. Myslím, že článok 15 do toho vnáša troška lepšiu možnosť riadenia a správy energetickej únie, únie v rámci paneurópskeho priestoru. Takže táto switch-on klauzula, e, ktorá sa odvíja od e, zmluvy o energetickom spoločenstve. No uvidíme, či sa to nakoniec ale všetko príjme, či sa to schváli, pretože sú tu ešte nejaké ďalšie kroky, ktoré treba podniknúť, aby sa prekonal ten, prekonala táto právna medzera. Ale e, žiaľ, nemám momentálne čas, aby som zachádzal do detajlov, ale tu vidíme krajiny, ktoré by mali prekonať tieto problémy na hraniciach to je vlastne región energetického spoločenstva Európy a, predpokladáme určité riešenia, ktoré tu nastania, nastanú. Takže podporujeme aj toto nariadenie, hlavne článok 15 s klauzulou switch on a veríme, že toto riešenie potom bude schválené ako všeobecné riešenie aj v ostatných predpisoch všeobecne, aby paneurópsky priestor a vnútorný trh s energiami naozaj fungovali. Ďakujem. Pán predseda Buzek, ďakujem pánovi Kopačovi. Ďakujem, Janeš. A je mi jasné, že energetická únia 36 krajín, to bude ten celok. Teraz budeme pokračovať druhým príspevkom a slova sa ujme pani Manon Dufour. Vedú sa bruselské pobočky E3G. Skôr ako sa stala súčasťou E3G, tak vy ste, pani, pracovali pre Bloomberg New Energy Finance v Londýne a v New Yorku. Dôležité je, že ste sa angažovali v rámci globálnych energetických trhov, ako aj európskych. A takisto ste sa zúčastňovali prebiehajúce analýzy a nastavovania alebo vytvárania inovatívnych webových aplikácií, strategických podnikateľských simulácií. Vy ste sa snažili tieto veci priblížiť podnikateľskému prostrediu, tie často komplikované veci, ktoré sa týkajú klímy, energetiky. Teraz máte možnosť približiť tieto veci europoslancom. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za možnosť vystúpiť v takejto dôležitej téme. Len v rýchlosti E3G je nezisková organizácia, e, ktorej cieľom je zrýchliť prechod na nízkouhlíkové spoločenstvo. Viete, odkiaľ teda pochádzam, tak povediac. Chcela som začať e, na no, pozitívnu pozitívnym spôsobom. E, a síce, že to zásobovanie energiami je tak bezpečné ako kedykoľvek predtým a to sa nestalo náhodou, keď si pozrieme posledných 10 rokov, dali sme, e, investovali sme veľa úsilia do zlepšenia energetickej infraštruktúry a do zlepšenia regionálnej spolupráce. Naozaj to malo svoj zmysel. Posilnili sme súčinnosť medzi krajinami a toto je dobrý doklad tej pridanej hodnoty európskej. Počas posledných 10 rokov sa ten e, energetický systém rozvíjal. E, ceny ropy a plynu zaznamenali rekordne vysoké hodnoty a aj ten rozvoj na týchto trhoch bol rekordne rýchly. Dôležitosť nových technológií, ktoré sa objavili na trhu, tie dali lepší priestor pre elektrinu a využívanie a my budeme jasné záväzky, pristúpať jasným záväzkom tak, aby sme zabezpečili nízkouhlíkové nízkouhlíkové hospodárstvo. Tu sa nám otvára priestor na energetickú integráciu tak medzi krajinami navzájom, ale teraz sa zaoberáme otázkou e, lepšej integrácie trhov s plynom a trhov s elektrinou budeme musieť lepšie integrovať otázky klimatických zmien a otázky čistých energií. Budem sa tým dnes zaoberať. Najskôr sa pozrieme na kontext, v ktorom fungujeme. Budem identifikovať niektoré výzvy a potom počerknem niektoré možné kroky, nejaký možný postup do budúcnosti. Prvá vec, ktorú sme spravili, sme testovali prúžnosť a odolnosť tohoto systému a my sme zadali niektorým energetickým konzultačným spoločnostiam, aby skúmali tú odolnosť takýchto sietí pre energetiky, pre energetické zdroje a aby skúmali teda, aké sú možné scenáre, napríklad prerušenia dodávok z Ruska alebo zo Severnej Afriky. Čo sme zistili, je, že súčasná infraštruktúra EÚ je naozaj odolná proti dodávkom, teda šokom v nejakých dodávkach Samozrejme, je tu potrebné, sú tu potrebné investície v juho-východnej Európe. Prvé pozna, prvý poznatok nebude prekvapivý. Znižovanie dopytu a takisto zlepšenie eh, hospodárnosti alebo efektívne hospodárnosti tých budov, tak to bude tiež veľmi priaznivé. Takýmto spôsobom môžeme zabezpečiť bezpečnosť dodávok tak znižíme náklady na viac ako polovicu. Napriek súčasnej odolnosti e, sme svedkami toho, že ešte veľké množstvo infraštruktúry je vo fáze plánovania po celej EÚ. E, na tom nie je nič zlé, keď sa buduje nová plinárenská infraštruktúra. Treba ale sa ubezpečiť, že si overíme, či je potreba takéto infraštruktúry vôbec. A tu vznikajú isté výzvy v rámci našej energetickej politiky. Prvá vec, zdá sa, že budujeme plynárenskú infraštruktúru e, na základe predpokladu, že dopyt bude, dopyt po plyne bude rásť, ale neviem, či sa to naplní takýto predpoklad, lebo teraz sme svedkami opaku. Ten, tá špička bola dosiahnutá v roku 2010 a vo všetkých sektoroch vo všetkých sektoroch pokleslo s výnimkou Bulharska a Rumunska, tam bolo zvýšenie, ďalej je tu štruktúrálny defekt, tým, že sa preceňuje možný dopyt po plyne. A takisto nie sú dobre odhadnuté tie kapacity, a teda čo môžu pokryť súčasné kapacity. Keď sa pozrieme na rok 2030, ten, tie rozdiely v tých odhadoch sú ešte výraznejšie. E, dôvod, prečo je tu takéto, to nepomer, ten je jednoduchý. Keď sa pozrieme na scenáre, kde naplníme tie ciele, ktoré sa týkajú energii z obnoviteľných zdrojov, tak vidíme, že tu dochádza k znižovaniu tých tradičných zdrojov. Keď sa pozrieme ešte ďalej, smerom do roku 2050, tak eh, ten pokles je ešte viac do očí bijúci. Toto znamená, že Európa bude musieť plne dekarbonizovať eh, svoj, svoje odvetvia do polovici storočia tak aby sme išli smerom k nulovému uhlíku. To znamená rýchle vystúpiť z uhlia, ale znamená to aj odkloniť sa od ropy a plynu. To je vec e, tak do, do, do, do, do, do budúcnosti. Otázka je teda, či je to taká ďalká budúcnosť. Myslím si, že ale nie, bohužiaľ. E, my vieme, že keď hovoríme o infraštruktúre, tak tam tá životnosť e, sa pohybuje na úrovni 40-60 rokov. To znamená, akékoľvek plynovody, ktoré budú teraz E, naplánované, ktoré budú spustené v roku 2020, ešte stále budú dobiehať v roku, okolo roku 2060, keď už predpokladáme, že budeme mať e, odvetvia s nulovým uhlíkom. Teda tá infraštruktúra, ktorá bude teraz naplánovaná a vypracovaná, tak tá potom bude nepoužívaná. Tam je to riziko, ak budeme naplňať tie naše ciele. Čiže tu je riziko zmrhania peniazmi, keď budeme budovať infraštruktúru, ktorá nebude užitočná, alebo potom nebudeme schopní naplňať naše cieľe v oblasti klimatických zmien, keď budeme e, naplňať takýto scenár, alebo potom zlyhame v oboch ohľadoch. Čo s tým? My sme e, navrhli niektoré kroky, ako lepšie pristupovať k infraštruktúre, aby sme zabezpečili lepší díl, tak povediac, pre spotrebiteľov a pre daňových poplatníkov v rámci takéhoto prechodu. Hovoríme o šiestich krokoch, e, Jednoduché veci sú to, ktoré sa odvíjajú od cieľov klimatických zmien, keď sa plánujú budúce siete. Testuje sa tam aj dlhodobá realizovateľnosť a zmysluplnosť eh, projektov s takýmito také dlhej životnosti. Ja som sa ale chcela na dva konkrétne body zamerať podrobnejšie najlepší spôsob, ako riadiť energetické rizika, je efektívnym spôsobom riadiť dopyt po energetike, po energetických zdrojoch. A to nie je len nejaký vstup do nejakého modulu alebo zadanie vstupov do nejakého modulu, ktorý vyplňame alebo ktorý riešime, keď eh, posudzujeme politiky v oblasti energetiky. Môžeme to nastaviť ako preventívnu, preventívny krok, keď eh, sa snažíme riadiť bezpečnosť dodávok energii. Čiže my to riešime aj v kontexte nariadenia o bezpečnosti dodávok. Spojené štáty sú veľmi úspešným príkladom v tomto prípade, kde boli e, nadiktované prevádzkovateľom sieti požiadavky e, znižovať ten dopyt. V prípade nových plánov treba e, prebe, nechať prebehnúť dve alternatívy, elektrifikáciu alebo zniženie toho dopytu. Z toho plynu miliardové úspory pri zachovaní tej istej alebo zvýšenia dokonca bezpečnosti Ďalej je to integrovanie, lepšie integrovanie a prepojenie e, sektora plynárenstva a výroby elektriny. Väčšinou sa to berie izolovanie, plynárenstvo oddelenie, ale už predtým som spomínala, že tieto dva sektory alebo odvetvia sa viacej a viacej prepájajú. Čiže prevádzkovateľia plynárenských sietí e, samozrejme najlepšie poznajú, aká je situácia e, v oblasti plynu alebo trhu s plynom a takisto výrobcovia elektriny vedia, ako to je na ich trhoch a našim záujmom je to prepojiť inteligentnejšie prepojenie tých systémov, smart systémov, to môže viesť výraznému zniženiu dopytu po plyne, po tradičných zdrojoch a takisto mm, pomôcť lepšie riešiť nejaké emergentné situácie. Toto je otázka, ktorá sa týka nariadenia bezpečnosti dodávok a to v kontexte tak preventívnych plánov ako aj núdzových plánov. Aby som to uzavrela, nemám už veľa času, chcem zdôrazniť, že toto sú len také úvodné kroky v rámci eh, plnej, plnohodnotnej integrácie EÚ. To žiadnym spôsobom nemá nahradiť regionálnu integráciu, ktorú sme rozvinuli za posledných 10 rokov a ktorá pokračuje. To bude doplnkové k tomuto a ja sa teším na to, ako to budeme spoločne ďalej riešiť. Ďakujem pekne. Všetci rečníci budú mať možnosť odpovedať na otázky a možno aj niečo doplniť. Čo nebudete mať možnosť dokončiť počas E, toho hlavného príspevku. Andrew Walker, podpredseda Senior Energy. Senior Energy, to je zaujímavé, lebo ako vieme, tak e, táto spoločnosť Senior Energy chce pristúpiť k importu energie zo Spojených štátov do Európy Možno to už aj začali. Ja som mal možnosť stráviť pár dní vo Washingtone minulý rok v mene výboru ITRE a diskutoval som o tomto probléme so senátormi a s predstaviteľmi podnikateľskej sféry v Spojených štátoch ako toto zlepšiť pred TTIP dohodou, pred TTIP. Lebo to je samozrejme, že to bude a my chceme ešte predtým to vyriešiť Čiže tá stratégia, otázky stratégie a výhľadov trhu, to je vec, za ktorú ste zodpovední primárne v rámci Shen Energy. Predtým ste boli podpredsedom v rámci Global LNG a predtým ešte ste boli vedúcim stratégie pre LNG v rámci BG skupiny BG. To bolo 20 rokov vašej činnosti. Máme takéto projekty vo vašom životopise. Potom Atlantic Energy, Trinidad Tobago, Egyptian Energy a Dragon Energy v Spojenom kráľovstve. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ctení členovia výboru. Som veľmi rád, že svojimi poznámkami môžem prispieť k dnešnému e, vypočutiu. Naša spoločnosť je skupinou, ktorá rozvíja americké exporty, respektíve exporty zo Spojených štátov. Takže chcel by som zachytiť ten ostatný vývoj a ako nás ovplyvňuje globálny trh so zemným plynom a európsky trh s plynom. Chcel by som iba eh, poukázať eh, iba eh, na náš právne vyhlásenie, to je vlastne napísané. A ako povedal pán predseda, Šenier vyváža skvapalnený zemný plyn alebo LNG a, a vstúpili sme do éry pomerne rozsia, rozsiahleho vývozu skvapalneného zemného plynu zo Spojených štátov. E, pozeráte sa na prvú, e, pr- prvé prevádzkované zariadenie e, v Sabine Pass, ktoré Šenier postavil a je to iba jedna z mnohých takýchto zariadení, ktoré sú v súčasnosti stavané v USA. 24. februára e, práve toto plavidlo Asia Vision vystúpalo riekou Sabína, aby bolo naložené tovarom s kvapalneným zimným vplyvom. E, odvtedy e, naše zariadenie vyrobilo 9 nákladov skvapalneného zemného plynu, ktoré sú rozvážené do trhu po celom svete, či už je to už e, Južná Amerika, e, Juhovýchodná Ázia a jedným z týchto nákladov prišiel aj nedávno do Európy. Toto je trošku iná verzia, ktorú e, sme, tabulky, ktorú sme videli už predtým, ktorú ukazoval pán Kopáč. Vidíme, že v USA je v súčasnosti v procese stavby obrovská nová kapacita. V súčasnosti sú v procese stavby 5 nových terminálov, ktoré majú 5 miliónov tonovú e, kapacitu ktoré prispievajú významnou mierou e, mixu skvapalneného zemného e, plynu a ktoré môže spôsobiť, že USA bude významným hráčom na trhu do roku 2020 po dokončení týchto projektov sa stanú pravdepodobne, predpokladáme, že USA sa stanú najväčším vývozcom skvapalneného zemného plynu do roku 2025. Tento vývoz e, bude mať významný dopad na svetový trh e, so skvapalneným zemným vplyvom, nielen kvôli tomu, že to budú veľké objemy, ale aj kvôli e, cene pretože USA majú niekoľko výhod oproti iným vývozcom, pretože máme prístup k veľmi lacným ložiskám zemného plynu. Máme tu 8 eh, miliónov kubických metrov eh, a ďalšie náleziska, ktoré sa budú rozvíjať v budúcnosti a aby sme uviedli, aká je tá kapacita. Tá by mohla pokryť e, potreby USA na 53 rokov e, dopredu. A samozrejme investujeme veľmi rozsiahlým spôsobom do výstavby LNG infraštruktúry. Je to až 800 e, dolárov na tonu. To sú náklady, ktoré sú nižšie ako v iných častiach sveta v zariadeniach, ktoré sa nedávno postavili. Takže USA je naozaj cenovo konkurencieschopným dodávateľom skvapalneného zemného plynu. Samozrejme, máme aj k dispozícii veľmi jasné exportné regulácie a vlastne naše zariadenia umožňujú flexibilný vývoz, čo môže byť v prospech a môže to mať významný dopad na globálny trh so skvapalneným zemným plynom tieto toky sú nasmerované tak do Európskej únie, ako významný región, ktorý je v súčasnosti dovozcom skvapalneného zemného plynu. Na ľavej strane sa sústredujeme na tie prínosy, pretože skvapalnený zemný plyn z USA zlepší energetickú bezpečnosť dodávok v Európe. Sú, je to zdroj, ktorý je skôr blízky a je cenovo konkurencieschopný, ako hovorili už iní eh, výrob, výrobcovia, ktorí tu boli spomenutí, ako napríklad Austrália, ktorá je pomerne ďaleko. Máme tu eh, Katar, ktorý je ale dodávateľom, ktorý sa môže zvrtnúť na obidve strany. Môže dodávať tak do Ázie alebo do Európy podľa svojho eh, výberu a samozrejme aj USA, ktoré je schopné dodávať e, e, LNG do tých kútov sveta, kde ho to naozaj majú záujem. Samozrejme TTIP ešte uľahčí tejto, e, tieto dodávky a myslím si, že práve takáto diverzifikácia prospeje európskemu trhu a priama konkurencia vyústí do nižších cien plynu, než by tomu bolo bez týchto nových objemov. Zemný plyn má nižšie emisie oxidu uhličitého ako iné zdroje uhľovodíkov, respektíve e, karbohydrátov a myslíme si, že skvapalnený zemný plyn už môže z USA e, môže využívať tú rozsiahlu importnú infraštruktúru, ktorá v Európskej únie už existuje a v súčasnosti je využívané iba na 25 A ako sme už súhlasili so zisteniami s prácou Európskej komisie a tohto výboru, bude to v prospech pre nadchádzajúci, nadchádzajúcu situáciu so skvapalneným zemným plynom na svetovom meradle. My sme to načrtli a to, čo povedal predtým pán Kopáč. Potrebujeme ešte urobiť eh, kus práce, aby sme naplno využili potenciál eh, skvapalneného zemného plynu vo všetkých oblastiach Európy, predovšetkým v oblasti Baltického mora a eh, severnej a východnej Európy ešte nie sú pripravené na z infraštruktúrneho hľadiska, aby tieto dodávky dokázali využívať a využívali takto zvýšený prietok, prítok skvapalneného zemného plynu e, na svetové trhy. Vyžaduje si to preto spoluprácu, aby sa vytvorila požadovaná infraštruktúra. E, sústreďuje sa predovšetkým na zlepšenie prepojiteľnosti a prepojení, ktoré umožňujú cezhraničné projekty ktoré ich majú rozvíjať. Takže v neposlednom rade, aby som to zhrnul, e, vývozy z USA pokračujú. Hovorili sme o tom, že v súčasnosti sme svetkami eh, vývozu eh, skvapalneného zemného plynu z USA na svetové trhy a eh, ktoré prinášajú také prínosy aj Európskej únie, ktoré sa zhmotňujú v lepšej dostupnosti, v lepšej cenách a takisto aj zvýšenej energetickej bezpečnosti Európskej únie. Chceli by sme preto vyzvať eh, vedenie Európskej inštitúcie, a zvlášť tento výbor, aby využili túto príležitosť na to, aby v konečnom dôsledku Európska únia mala lepší eh, prístup eh, k týmto tovaru a dokončili tú prácu, ktorú ste si vyčítali. Takže aby všetky tieto prínosy boli dostupné k všetkým členským štátom. S týmto by som skončil moju prezentáciu 49 sekúnd po limete a samozrejme vraciam slovo predsedovi. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Prejdeme teda na časť otázok a odpovedí. V prvom rade pôjde o, spolo, e, o skupinu EPP. <clears throat> Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Rád by som položil otázku. Konkrétne ju chcem adresovať pani Dufor, ale možno aj ostatní sa budú vedieť vyjadriť. Pokiaľ ide o odolnosť európskej infraštruktúry s plynom. Ukázali ste nám veľmi pekné obrázky a schémy, aj, že v podstate sa nič neudeje, ani keď príde nejaké chladné počasie, ale vieme, že juhovýchodná Európa by predsa len asi mohla dosť utrpieť. Otázka je takáto. Mohli by ste nám povedať trošku viac o tej odolnosti našej siete plynovodov. Možno e, sa k tomu ešte budú vyjadriť aj, vedieť vyjadriť aj ostatní účastníci panelu. Keď e, nastanú úzke miesta, e, napríklad na trhu s skopalneným zemným plynom. Povedzme, je tam viacero terminálov a nie sú dostatočne využívané, ale predsa len môžu vzniknúť nejaké úzke miesta cestou z, na trase z Francúzska do Nemecka napríklad. Alebo keď tu je aj projekt Nord Stream 2, mohli by ste nám k tomu povedať, ako sa tieto dodávky plynu dostanú do juhovýchodnej Európy napríklad, ak e, Ukrajina proste z mapy odíde pretože Nord Stream 2 má nahradiť trasu cez Ukrajinu, pokiaľ viem. Takže aby nenastalo nejaké narušenie dodávok, vážne narušenie zo strany Ukrajiny. Ďalej za socialistov pani Griffin. Ďakujem za slovo, pán predseda, a ďakujem za prezentácie. Vítam e, hlavne skutočnosť, že pozeráte na celú tému holisticky. Pokiaľ ide o otázku energetickej bezpečnosti a bezpečnosti dodávok i udržateľnosti, je tu otázka, ako si zabezpečí Európa ten energetický mix, ktorý potrebuje. Európa je zraniteľná z hľadiska vonkajších dodávok. Vieme, že 40 zemného plynu sa dováža zvonka. E, v Británii sa dovezlo vyše 50 milión. A vlastne za uplynulé obdobie vyše tých 51 miliónov a, a kleslo to ale na okolo 30 a preto myslím, že je to v dôsledku predovšetkým znižovania zásob a preto bude potrebná aj solidarita medzi členskými krajinami. Nemôžeme k tomuto pristupovať izolovanie. Spojené kráľovstvo by teda malo zostať súčasťou širšieho európskeho projektu. Podporujem v plnej miere aj regionálny prístup, ktorý navrhuje komisia a myslím, že je veľmi dôležité uberať sa touto cestou z hľadiska energetickej únie. Som presvedčená o tom, a už som to už povedala aj predtým, že keď hovoríme o energetickej bezpečnosti dodávok plynu, musíme na vec hľadiť celostne, holisticky. A na záver chcem ešte zdôrazniť, fakt, že keď hovoríme o energetickej bezpečnosti, musíme hovoriť aj o cenách energie pre priemysel i pre domácnosti. Pretože toto má priamy dopad na 50 miliónov, dopad na 50 miliónov obyvateľov Veľkej Británie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Dali sa hlasí pán Henkel za ECR. Áno, mám len tri veľmi krátke a pre, presné otázky. Prvá otázka na pána Volkra. Hovorili ste o znižujúcich sa zásobách v Európe. Moja otázka teda je, je to naozaj otázka dodávok, alebo je to výsledok nedostatku konkurencie schopnosti toho európskeho plynu, respektíve tých európskych zdrojov? Druhá otázka na pani Dufour. Vy ste hovorili tiež o tej odolnosti e, niektorých východoeurópskych krajín a už sa na to poukázalo. Ale chcem ešte povedať toto. Niektoré krajiny majú aj jadrové e, elektrárne a povedzme v tomto zmysle na 100% závisia od jadra, od jadrového paliva, e, ktoré je zo Sovietskeho zväzu. A čo keď e, teda Rusko prestane dodávať plyn, tak môže predá, stopnúť aj dodávky jadra, hej, ako paliva. A ďalej ešte otázka na pána Kopača. Týka sa to Nord Streamu 2. Ja som vždy mal ten názor, že ho vlastne nepotrebujeme z tých či oných dôvodov, ale keďže máme toľko plynu, tak prečo vôbec e, sa tým zaoberáme? Ďakujem. Ne? Ďalej pani Fonset za ALDE. Áno, Máme tu niekoľko otázok, ktoré sa týkajú možného scenára, ktorý sa tu prezentuje v Európskej únii cestou dodávok alebo širšieho, širšej miery dodávok zemného plynu a ako sa posunúť k využitiu obnoviteľných energií, keďže krajiny, ktoré vyvážajú zemný plyn, sú hlavne tie, ktoré sú aj ekonomicky stabilné, to je aj politicky stabilné, to je dôležité. A myslíte, že e, toto môže vlastne zbrzdiť prechod na tie obnoviteľné typy energií? Proste, alebo, že by, namiesto plynu by sa spalovalo niečo iné. Ďalšia otázka. Riziko, ktoré sa týka posilňovania frackingu. Mám na mysli tie najnovšie správy, ktoré sme si prečítali o Francúzsku. Pani ministerka ekológie Siguen Royal hovorila dokonca aj o tom, že uplatní súdne kroky, ktoré majú zabrániť dovozu plynu, ktorý nie je konvenčný. Čiže bridličný plyn by sa teda nemal dovážať podľa toho do Francúzska. Čiže takto to vysvetľuje pani ministerka, že keď sa po Francúzsku zakazuje fracking, tak je logické, aby sa nedovolil ani e, dovoz takéhoto plynu, ktorý pochádza z Bridlic. Takže francúzske firmy, ktoré spolupracujú so Spojenými štátmi, vlastne takto budú tiež postihnuté. Moja otázka. Myslíte, že by sme v Európe mali skúmať nejaké m, mm, súdne kroky, ako e, e, riešiť túto otázku frackingu a ako obmedziť teda dovoz frackingu v prospech konvenčného plynu. A ako e, ďalej, ako ďalšia otázka, ako zabrániť uniku metánu, Čiže to povedzme v súvislosti so zemným plynom. V podstate eh, už bola pani rečnička zbrzdená pánom predseda. Za zelených ďalší rečník, nech sa páči. Ďakujem. Mám dve, tri otázky. Pán Turmes. Ak to správne chápem, tak veľké európske krajiny, Veľká Británia, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko, tam to všade klesá. Hej? A jediná krajina, ktorá má troška viac plynu, to je Bulharsko, hej? a, a ešte Polsko. Takže myslím, že sa nenachádzame v prostredí, kde zrazu by sa tu vyskočil ten plyn, ale váš sused navrhuje po roku 2080, 2018 plynuje zrazu 50 BCM. Takže prečo zrazu by tam mal naskočiť, mal naskočiť tento objem na trh s plynom? Ďalej, pán, myslím, že pokiaľ ide o narušenie dodávok, myslím, že s tým nemáme problém. Ak si zachováme infraštruktúru, ktorú máme, a potom vytvoríme problém tým, že budeme budovať novú infraštruktúru, a to je ten Nord Stream 2, pretože ten projekt má zmysel len vtedy, keď odrežeme Ukrajinu. Ale zatiaľ sa mi, neviem, či to nie je úplne nonsens. Máme niečo, čo funguje dobre a potom dáte do systému niečo, čo spôsobí, že sa to celé zhorší. Nebudem hovoriť o geopolitických otázkach. A, otázka, čiže aká by bola logika v takomto kroku vôbec? A ešte ďalšia otázka. Povedali ste, Mám veľkú, že vaše dodávky e, sú v podstate také, že nezávisia od TTIPu. Máte k dispozícii to kargo, ste schopní, tak čo s tým môžeme urobiť z hľadiska zmluvy TTIP, aby sme e, zabezpečili dodávky plynu, ktoré aj tak budú prodiť do EÚ. Hovoríte aj o nižších emisiách uhlíka, ale pritom nehovoríte o nižších e, emisiách z hľadiska klímy. Takže vieme, že tie skvapalnené zemné plyny, ktoré pochádzajú e, z bridlíc, majú vyššiu mieru emisí než tie emisie, ktoré pochádzajú z klasického zemného plynu. Ďakujem, hovorí pán predseda. Slovo má pani Paloma López v mene GUE. Budem hovoriť po španielsky. Ďakujem, pán predseda, a ďakujem aj e, účastníkom panelu. Chcem sa konkrétne vyjadriť ku skvapanému zemnému plynu. Podľa mňa je to základný pilier celého balíku, ktorý sa týka plynu tu v Európe. U nás v Španielsku e, som práve e, bol jednou z pionierkou v tomto smere e, pri, pri presadzovaní týchto moderných metód v priemysle. A preto e, by som rada poznala váš názor na LPG, aj pokiaľ ide o ťažbu a skladovanie tohoto LPG. Mnohé prevádzky, ktoré by mali vyrábať plyn práve spalovaním plynu, sú mimo prevádzky, pretože sa netrvá na tom, aby si využíval tento typ energie a pritom sa platí za príslušné kapacity a komisia to financuje a týmto sa narušuje e, hospodárska súťaž. Takže otázka je, a do akej miery budeme vážne brať znižovanie dopytu. A musíme sa sústrediť vlastne aj na e, prechod európskej energetiky smerom ku novým e, zdrojom energie. Čiže aká bude stratégia z hľadiska LPG, pardon, LNG vo vzťahu ku obnoviteľným zdrojom energie. Pretože sú tu aj špekulatívne projekty a tie sa tiež potom môžu odraziť Španielsku svojimi dôsledkami. A vlastne tu nie je ani dopyt po nových e, dovozoch. A vieme, že sú projekty, ktoré majú dopad aj na životné prostredie a dochádzalo tu k inkompatibilite s legislatívou, ktorá súvisí so, so ochranou životného prostredia. Sú tu u nás Castor, Castro Doňana, to sú príklady takýchto eh, konkrétnych projektov u nás v Švedsku. Čiže eh, je tu aj riziko dovozu z krajín ako je Katar, alebo je tu riziko aj z frackingu a pritom to vyzerá byť pomerne populárne u obyvateľstva ako nová technológia, ale v podstate mali by sme hľadať udržateľnejší a demokratický model a týmto pán predsedajúci prerušil rečničku. Ďakujem. Kto sa žiadi o, pardon, kto sa hlási o slovo ešte? Áno, nech sa páči, máte slovo. Áno, pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Mám niekoľko poznámok. Pán Schaffhauser hovorí. Takže e, vo Francúzsku sme mali Sarkozyho, Pompidou, De Gaulle, neboli za komunizmu samozrejme, ale akceptovali sme to, že z Ruska k nám prúdi plyn. Proste, keby sme mali politickú možnosť voľby, asi by sme s tým nesúhlasili. A potom je tu otázka bezpečnosti dodávok energie. Do toho ešte vstúpila, vstúpila Ukrajina s tým prevratom a narast neistoty v súvislosti s Ruskom. Potom USA umožňuje teda, aby sa predávala energia aj zo Spojených štátov. Takže skvapalňovanie plynu, keď sa pozrieme na tento aspekt, tak tam sa môže touto cestou narušiť práve bezpečnosť dodávok v čase, keď už Rusko nebude schopné na bezpečnosti plniť naše potreby Mali by sme naozaj vážne pristupovať k tejto téme. Aj vo vzťahu k frackingu. Keď teda akceptujeme plyn, e, ktorý pochádza z frackingu z USA, prečo ten prijímame, pokiaľ je u nás fracking zakázaný? Toto môže naozaj spôsobiť aj problémy v životnom prostredí. Zdá sa, že nezohľadňujeme to, čo sa stane, keď sa k tomu ešte doplní skvapalňovanie v rámci celého procesu. Prosím, berme toto do úvahy. Ak zajtra Rusko neposkytne žiaden plyn, koľko terminálov, koľko lodí, koľko plavidel budeme potrebovať a koľko času na to, aby sme toto zabezpečili, teda zaistili bezpečnosť dodávok. Takže všetko toto je len zámienka k tomu, aby sme dostávali plyn z USA, hoci ho nepotrebujeme. Ďakujem. Pekne poprosil by som skrátiť otázky pre našich hlavných rečníkov. Takže teraz pán, na pána Kovača, Kovača. 8 krajín Európskeho spoločenstva by mohlo byť eh, v Európskej eh, energetickej únii, pokiaľ by tieto krajiny implementovali všetky príslušné nariadenia. Čiže do akej miery už pokročili na tejto ceste? A potom ešte otázka na pani Madame Dafour Prioritizácia softvéru nad hardcore, ako ste povedali, nie hardware, ale hardcore. Mohli by ste nám k tomuto povedať viac? A pokiaľ ide o pána Andrew Volkera, porovnanie cien plynu na európskom kontinente. Takže máme skvapanený zemný plyn a potom tu máme plyn klasický z plynovodov Alžírsko, Norsko, Rusko. Hej? Skvapalnený plyn povedzme zo Stredného východu alebo z USA a proste v porovnaní s klasickým plynom, s klasickým zemným plynom. Takže poprosím eh, o odpovede, pán Kopač. Ďakujem, pán profesor Buzek. Boli tam dve otázky na moju adresu. Posledná sa týkala toho, ako pokročili naše e, zmluvné strany s implementáciou tretieho energetického balíčka. Pokiaľ ide o plinárenský sektor, tak najrozvinutejšia v tomto ohľade je Ukrajina, ktorá najvia do veľkej miery transponovala tento tretí balíček, okrem unbundlingu tých existujúcich plinárenských podnikov a tých e, prevádzkovateľov systému. Je to náročný proces, ale majú istý plán nastavený a dúfame, že sa im to podarí uzavrieť v priebehu tohto roka, možno na začiatku budúceho. Ale pomerne pokročili a prebehlo to oveľa rýchlejšie ako v mnohých členských krajinách EU. Srbsko transponovalo celú legislatívu, ale veľa toho neimplementovali. Bosna netransponovala tento tretí energetický balíček, pokiaľ ide o plinárenský sektor, ani Macedónsko, teraz to robí Moldavsko, je to v parlamente a dúfam, že to bude za mesiac, dva implementované takáto je situácia. Najväčší problém v budúcnosti nebude ani tak, pokiaľ ide o, transpozícia, o transpozíciu a sekundárne právne akty, ale pôjde o sieťové kódexy alebo kódexy sieti. Sú veľmi početné, ich veľa, sú dôležité z pohľadu plnohodnotnej implementácie. Musí ich navrhnúť samotná komisia. Zatiaľ tak neurobila, skôr či neskôr sa tak udeje. Ale najväčším problémom bude opäť otázka, ako zlúčiť sieťové kódy, kódexy, pretože tie treba dodržiavať aj na tej druhej strane hranice, tak povediac, ako teda zabezpečiť zlúčenie členských štátov EÚ s tými zmluvnými stranami energetického spoločenstva. E, tam je možné to prehlbiť, ako som už spomínal, a takisto sa opäť odvolávam na tú doložku Switch On v článku 15. Tá by mala byť plne implementovaná na úrovni všetkých európskych právnych aktov v budúcnosti. Bola tu ešte ďalšia otázka ohľadom Nord Stream 2. Ak môžem, tak rovno zodpoviem. Prečo by nám na tom záležalo, keď je tak či tak k dispozícii dosť plynu? Mohlo by sa stať, že takýto projekt nebude výhodný, nebude ekonomicky realizovateľný, to je celkom možné, ale bohužiaľ tieto obrovské infraštruktúrne projekty sú prepojené na politické aspekty a nevždy sa týkajú e, len tej hospodárskej stránky alebo teda ekonomickej. Ale kto vie, čo sa stane so všetkými týmito právnymi záležitosťami. Možno šenier zo Spojených štátov dopravy do Európy tak veľa LNG, plynu, že sa ukáže, že plynovod Nord Stream 2 je projekt, ktorý už vopred zabezpečuje Gazpromu bankrot a možno sa toho nakoniec zdajú, tak ako to bolo aj v prípade South Streamu. Počkáme si. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Pani Manfur. Zoskupím si ich jednotlivo. Najskôr otázka e, pána Tomasa a pokiaľ ide o plynárenský trh a teda dopyt po plyne. Ten dopyt sa znižuje už istú dobu. 75 e, e, európskeho dopytu sa deje v šiestich krajinách, ktoré majú veľmi ambiciozne programy energetickej efektivnosti, čiže predpokladá sa, že ďalší pokles bude zaznamenaný a nie je to z dôvodu recesie, hospodárskej recesie. Je to z dôvodu štruktúrálnych zmien, zmena efektívnosti v rámci odvetvy, a to je trend, ktorý pretrvá. E, hlavný rozdiel v porovnaní so ostatnými, ktorí vystúpili, ja som sa pozrel na to, koľko plynu potrebujeme a nie koľko plynu existuje. Nepochybujem, že je veľa, veľa zdrojov aj mimo Európy, to bez pochyby, ale my si kladieme otázku, že koľko z toho potrebujeme dovážať, z toho objemu tejto súvislosti sú tu rôzne prognozy, kde sa hovorí aj o zvýšení, zvýšení dopytu po zemnom plyne v Európe. A takéto predpoklady vychádzajú zo so scenárov, kde nie sú splnené požiadavky na klimatické zmeny, alebo vychádzajú, by som povedala, z skutočne nereálnych eh, predpokladov, pokiaľ ide o to, koľko plynu potrebujeme, alebo koľko bioplynu vieme využiť v rámci našich systémov. A to je hlavný dôvod takýchto nezrovnalostí. A teraz sa dostávam k otázke tej odolnosti a koľko toho plynu skutočne potrebujeme. Analýza ukazuje, že e, nepotrebujeme tak veľa novej infraštruktúry. Troška je treba v juhovýchodnej Európe, pretože tá regionálna sieť tam nie je regionálna spolupráca taká rozvinutá. Mohli by ťažiť z zvýšenia ponuky, ale tá miera potreby je menej ako 10 miliard keď sa pozrieme a porovnáme si to s tou infraštruktúrou, ktorá bola naplánovaná, tak e, napriek tomu, že máme hojné kapacity na vstupe, tak e, tie, pro, tie projekty, ktoré sú naplánované, idú na 58% nad rámec toho, čo použijeme alebo čo využívame reálne. Čiže otázka vzniká, či to skutočne potrebujeme, a či na to máme vynakladať aj ten politický kapitál. Ťažko povedať, že potrebujeme tento projekt alebo tento alebo ten nie, ale keď sa na to pozrieme napríklad keď sa pozrieme aj na Nord Stream 2, tak jediné, čo môžeme spraviť, je položiť si otázku, na čo to je. Politicky je to veľmi škodlivý projekt. Mm, otázka je, že či naplňa vôbec cieľ diverzifikácie, to určite nie. A takisto aj pokiaľ ide o zníženie podielu uhlíka na hospodárstve, tak tiež nedáva zmysel tento projekt. Preto toľko otáznikov. A pokiaľ ide o testovanie odolnosti, pokiaľ ide o e, narušenie, narušenie dodávok jadrového paliva. To je sa, to sme sa nezaoberali, musím povedať, ale aj by som sa stavila, že výsledky boli podobné, keby sme sa rozhodli investovať viac do znižovania dopytu, dopytu a zabezpečovali lepšiu integráciu, tak regionálne ako aj v rámci odvetví, určite by to pozitívne vplývalo. Keby sme mali viac efektívnosti, viac obnoviteľných zdrojov, tak by sme určite vedeli aj tomuto čeliť takýmto narušeniam alebo teda výkyvom v dodávkach. A ďalej prioritizácia softveru, hardveru, Toto sa najviac blíži samotným návrhom komisie a ukazuje to na skutočnosť, že nepotrebujeme nové potrubia alebo plynovody. Musíme mať lepšie pravidlá, musíme zabezpečiť spoluprácu medzi jednotlivými odvetvami a takisto zabezpečiť, že budeme znižovať dopyt a nie stimulovať ponuku. Ďakujem pekne, pán Andrew Walker. Ďakujem, pán predseda. Zaujímavá voľba otázok. Myslím, niektoré z nich e, súvisia so zemným plynom. E, to je otázka politiky v oblasti energetiky. E, my ako plynárska spoločnosť by sme boli za plyn, aby bol zastúpený v rámci toho energetického mixu, aby to bol ako záloha, zálohové riešenie pre obnoviteľné paliva, obnoviteľné zdroje, ako uhlíkový, uhlovodík, ktorý je potrebný, ktorý má mať svoje zastúpenie v tom energetickom mixe. To, že som sa nezmienil o tých klimatických záležitostiach, to vyplývalo z toho času, ktorý som mal k dispozícii, z tých 8 minút. Nechcel som eh, naznačovať nejaké vzťahy eh, medzi klimatickými zmenami a medzi eh, emisiami z LNG. 8 minút naozaj nie je dostatočný priestor na to, aby som to všetko zodpovedal my by sme boli za ten zemný plyn v rámci toho mixu energetického, ale to je politické rozhodnutie evidentne. My ako podnik, ktorý buduje infraštruktúru v Spojených štátoch, tak my sme boli za to, ale samozrejme to je politické rozhodnutie. Takisto sme zástancami slobodného obchodovania na plinárenských trhoch po celom svete. To je cieľ, myslím, aj vlády Spojených štátov súhlasíme s návrhmi politik tohto výboru, ako aj iných, tak aby sa Európska únia dostala do pozície najväčšieho prospechu z takéhoto vznikajúceho globálneho trhu, zvyšujúca sa konkurencia na trhu aj v Európe povedie k nižším cenám, ako to bude vyzerať, či to bude len nejaké premostujúce palivo v rámci plánovania. Ale my by sme chceli varovať, že znižovanie hospodárskej súťaže a obmedzenie prístupu na globálny trh má za následok zvýšenie cien a chceli by sme tu poukázať na dopad e, rozvoja infraštruktúry LNG v Polsku, v Litve, kde sú, to sú krajiny, kde majú nízku diverzitu, diverzifikáciu týchto zdrojov a ocitli sa v ťažkej situácii, keď došli na rokovania, keď došlo na rokovania o cenách zemného plynu. A tak sa to potom odrazilo na účtoch za, tieto, za plyn, povedzme, v týchto krajinách. Preto by sme podporili návrhy komisie, že by to mali spraviť aj ostatní. Pokiaľ ide o konkrétnu otázku ceny, ja Teraz poskytnem e, taký všeobecný pohľad, ktorý e, potvrdí a podporí to, čo som už povedal. V tejto chvíli vývoj ponuky e, zemného plynu a ten tzv. supercyklus mal za následok zníženie cien zemného plynu. Bola vybudovaná veľká časť tej infraštruktúry, vrátane potruby a LNG terminálov to je schopné poskytnúť zemný plyn eh, v krátkodobom horizonte za súčasných cien do Európy za 4, 4, 50 dolára za tú jednotku objemovú. Samozrejme, LNG zo Spojených štátov bude k dispozícii a bude konkurovať tým zdrojom, ktoré sú k dispozícii v Európe. Videli sme, ako boli dodané značné objemy na základe takýchto cenových signálov v nedávnej dobe keď, sa budeme, keď budeme chcieť e, vytvoriť e, ďalšiu infraštruktúru pre teda zemný plyn, tak e, budeme to musieť robiť na inom princípe low marginal economics a to znamená, že vytvoríme kapacity na to, aby sme naďalej dokázali stimulovať dopyt po zemnom plyne za 7 až 8 dolárov pre Európu na tejto úrovni Američania sú schopní eh, veľmi transparentne nastaviť tie ceny, pričom povedia, že ak do budúcnosti budete potrebovať zemný plyn, tak dokážeme ho dodávať za takúto cenu. A ak ostatní chcú od vás vyššie ceny, tak eh, obráte sa na nás, pretože my dokážeme poskytnúť ten plyn za takúto cenu ako nízkonákladový dodávateľ. A myslím si, že to je veľmi eh, dobrý nástroj rokovací, ktorý by mohla využiť Európa, keď sa obracia na eventuálnych potenciálnych dodávateľov zemného plynu, či je to v tej časti sveta alebo z iného, alebo či to Rusko, alebo nie sme nejak, nie, sme nestranní v princípe, pokiaľ ide o naše názory. A myslím, že os- riešil som niektoré z tých otázok, nie asi všetky. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne. Nemáme dostatok času, avšak eh, chápem, že si Môžeme dovoliť ešte dve otázky, ale prosím, obmedzte sa na 30 e, sekúnd. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa obmedzím na 10 sekúnd. Mali ste o niekoľko minút naviac, pán Volker, na odpovede a napriek tomu ste e, neodpovedali na všetky otázky. Hovorili ste o, e, nehovorili ste o emisiách spôsobených ťažbou brilicového plynu. E, a čím, ktoré v konečnom dôsledku e, spôsobom ťažby spôsobuje vyššie emisie. E, a ďalšia doplňovacia otázka je Schaffhauser. Chcel som sa opýtať, čo sa týka transparentných cien, či vaša cena e, zahrňa environmentálny faktor, či je cena iná a či obsahuje amortizáciu na, vo výhľade na 15 rokov. Nemala by tu byť taká cena, ktorá by podporila energetickú, energetickú zmenu. Mohol by som vás poprosiť o odpoveď, pán Walker? Čo sa týka cenotvorby a iných aspektov, ktoré sa týka iných palív. To závisí od politik jednotlivých e, trhov, od toho, akým spôsobom chcú rozvíjať jednotlivé druhé, druhý paliv na svojich trhoch. E, samozrejme, e, každé palivo má svoje výhody aj nevýhody a samozrejme politika môže daňovo napríklad zvýhodňovať jeden druh paliva pred druhým tá infraštruktúra, e, ktorá bola vybudovaná v USA, nefunguje vždy pod rovnakou legisl- legislatívou a neaplikuje ani e, rovnakú daň na e, rôzličné paliva. Teraz sa vrátim, vrátim k bridlicovému plynu. Ehm, ehm, my ako spoločnosť neťažíme plyn, v USA my rozvíjame a budujeme infraštruktúru Takže môžem vás odkázať na rozličné štúdie, eh, ktoré hovoria o eh, emisiách metánu, ale môžem k ním nič dodať. Hm, môžem povedať, že zemný plyn je ťažený v USA v súlade eh, s nariadeniami vlády, ktoré má zabezpečiť jeho udržateľnosť do tej miery, ako si praje vláda. A to je všetko, čo k tomu môžem dodať. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem vám všetkým za vaše odpovede. A ďakujem, že ste k nám dnes prišli, a to na viac ako jednu hodinu. Teraz prejdeme na druhú časť eh, našeho stretnutia, ktorá sa týka energetickej únie a e, voľného trhu. Priatelia alebo nepriatelia? Teraz by som vám chcel vyzvať, teda oboch rečníkov, aby sa pridržali 8-minútového rečníckého času. Našim prvým rečníkom je pán Claudio Descalci, čiže pán Kla, Claudio Descalci, generálny riaditeľ spoločnosti ENI, Vy už pracujete pre ENI už niekoľko rokov a zastávali, ste vedúce manažerské posty a takisto ste boli aj e, výkonný podpredseda pre jednotlivé regióny po celom svete. A e, vo svojich predchádzajúcich funkciách ste boli aj predseda predstavenstva spoločnosti ENI Spojené kráľovstvo. A takisto ste boli aj prvým Európanom v oblasti ropy a zemného plynu, ktorý bol ocenený prestížnou odmenou Charlesa F. Randa, ste držiteľom pamätnej zlatej medaily za rok 2012. Takže teraz by som vás poprosil, aby ste nám sám prihovorili. Ďakujem veľmi pekne, pekné poobede vám všetkým. Chcel by som sa poďakovať predsedovi Buzekovi za jeho privítanie a takisto aj členom výboru ITRE, ktoré dnes s nami majú prediskutovať energetickú bezpečnosť Európskej únie. Toto je veľmi kľúčový subjekt pre Európu, ktorá sa stáva čistým dovozcom energie. Iba niekoľko údajov. V predchádzajúcej dekáde Európska únia produkovala viac ako 50 svojej spotreby zemného e, plynu. V súčasnosti je to 30 a za pár rokov to bude e, pod 20 A toto je hlavný dôvod, e, prečo zabezpečenie energetickej bezpečnosti je dôležité v tom, že máme integrovanú energetickú úniu. Ba čo viac, čoraz e, väčšia pálčivosť problému redukovať e, uhlíkové emisie e, v boji proti klimatickým zmenám robí vytvorenie a diverzifikáciu energetického mixu o to dôležitejšiu. A preto si to vyžaduje aj veľké investície. Od 70. rokov 20. storočia Európa sa strategicky rozhodla prijať energetický model, ktorý bol založený na e, zemnom plyne ako tom najčistejšom, najefektívnejšom a najspolohlivejšom zdroji energie. Áno, e, e, zemný plyn naozaj kombinuje tak konkurencieschopnosť, energetickú bezpečnosť aj udržateľnú v oblasti životného prostredia a e, je to naozaj bohatý zdroj, pretože môže byť dodávaný rozličnými kanálmi. Takisto aj hrá veľmi dôležitú úlohu v procese dekorbanizácie, pretože v porovnaní e, s uhlím pri generácii elektrickej energie nesproduguje ani polovicu emisí e, oxidu uhličitého. Európa investovala obrovské množstva peňazí za ostatné 10 ročia na vytvorenie integrovaného e, trhu plynu. A v súčasnosti máme k dispozícii najväčšiu infraštruktúru, e, ktorá je schopná pojať ešte o 60 e, viac, ako je v súčasný dopyt je to 465 miliard kubických metrov kapacity plynovodov a ďalších 200 miliard kubických metrov kapacity pre skvapalnený zemný plyn. Aby sme si to iba vedeli predstaviť, e, za posledných 20 rokov investovali sme 65 miliard eur na opätovnú regazifikáciu, na výstavbu plynovodov a skladových zariadení a dovozná kapacita sa zvýšila o 40 a skladová kapacita o 50 Ak e, takisto zvážime investície, e, ktoré slúžili na e, výstavbu 150 GW nových hyperefektívnych elektrární, ktoré používajú ako zemný plyn ako palivo, môžeme to celkové financovanie a investície navýšiť na 240 miliard eur v súlade s týmto strategickým e, postojom e, dopyt Európskej únie po zemnom plyne sa e, zvýšil o 30 doby od roku 2000 do roku 2009 eh, a dosiahol 520 miliard kubických metrov eh, s víziou, že narastie na 700 miliard kubických metrov do roku 2015. Avšak eh, v roku 2009 sa niečo zmenilo. Ten dopyt klesol na 400 miliard kubických metrov v roku 2014 a faktor využívania moderného kombinovaného cyklu sa znížil eh, o 45 a dosiahol súčasný úroveň 30 Od roku 2008 Európa bola jediným kontinentom na Zemi, eh, ktoré si eh, stanovila veľmi mm, ambiciozne ciele v klimatickej oblasti a prijala mm, mechanizmus obchodovania s emisiami a naceňovaním emisí uhlíkových plynov a v roku 2014 e, dotácie EÚ dosiahli 75 miliárd e, dolárov, e, čo predstavovalo 55 celkových investícií do obnoviteľných zdrojov na svete. Je to vizionárska, múdra stratégia, avšak bez kontroly energetického mixu nie je veľmi efektívna v skutku prečo obnoviteľné zdroje narastli o 8 za posledných 5 rokov a jasne e, dosiahli e, vítaný úspech pre EÚ. E avšak išli ruka v ruke s navýšením spalovania uhlia. V prvom rade uhlie sa považovalo za vhodný prostriedok, ako kompenzovať vysoké náklady na obnoviteľné zdroje a ich dotácie a do, eh, spalovanie uhlia dosiahlo 25 v európskom energetickom mixe a pričom generovalo až 76 celkového objemu eh, emisí oxidu uhličitého. A to v podstate nulifikovalo tie výhody, ktoré prinašali obnoviteľné zdroje energie. Eh, v podstate pokiaľ spotreba uhlia narastie o 1%, neutralizuje to všetky e, prínosy, e, ktoré je schopné vyprodukovať nárast obnoviteľných zdrojov o 10%. A samozrejme je tu aj otázka spolahlivosti dodávok uhlia. E, k tomu prvému bodu, čo sa týka environmentálnych cieľov a ktoré majú nevyhnutné náklady, ktoré boli preplatené v dlhodobom časovom slede a boli vykúpené prínosom pre planétu. Avšak čo sa týka energetického mixu, chcel by som upriamiť vašu pozornosť na ten druhý bod. A to je bezpečnosť a diverzifikácia dodávok plynu. V prvom rade, a ako sme už povedali predtým, máme mimoriadnu importnú kapacitu, ktorá môže uspokojiť budúci dopyt Európskej únie a do ktorej už energetický priemysel investoval obrovské množstvo peňazí. Po druhé, okrem tradičných dodávateľov, ako hovorím, ako napríklad Alžírsko, máme k dispozícii využívať e, e, nové náleziská e, v regióne východného Stredomoria a východnej Afriky. A takisto Eh, očakávame, že takisto aj delta Nílu a eh, Levanská nížina stále majú ešte obrovský potenciál, ktorý musí byť eh, predmetom preskúmania. Popri tom, čo už bolo objavené v, Líbi, v Líbii, a samozrejme rozvoj trhu s skvapalneným zemným plynom uvoľní ďalšie objemy, ktoré môžu prísť do Európy a znížiť ceny. Z týchto dôvodov dodávky plynu sú ešte diverzifikovanejšie a konkurencieschopnejšie, ako tomu bolo v minulosti. Nemôžeme premarniť snahy a investície, ktoré sme e, prijali a e, vynaložili v minulých e, desaťročiach. Avšak musíme na ňom vystávať náš model energetickej bezpečnosti, aby sme konečne dotvorili integrovaný trh s plynom, čo je ešte nevyhnutnejšie, ak zvážime ciele, ktoré stanovil na rok 2030 COP21. Nemôžeme v súčasnosti byť osamoteným hráčom a musíme e, kompenzovať akékoľvek prerušenia, akúkoľvek dočasnosť. Musíme preferovať taký vývoj energetického modelu, ktorý bude založený na využívaní zemného plynu a obnoviteľných zdrojov, e, ktorý povedie k vytvorení jednotného energetického e, trhu a každému jednému členskému štátu poskytne spolahlivý, konkurencieschopný a diverzifikovaný zdroj zemného plynu. Takže čo sme zistili v tomto procese? Identifikovali sme niekoľko problémov, ale na ich vyriešenie sme už e, podnikli mnohé veci je to predovšetkým domáca výroba e, plynrud. A niektoré krajiny ešte stále majú možnosť a potenciál navýšiť e, túto produkciu a zároveň e, znížiť závislosť na dovoze. Potrebujeme také politiky, ktoré podporujú využívanie súčasných nálezisk zemného plynu. Ďalšou záležitosťou je medzinárodná prepojiteľnosť zo severu na juh a zo západu na východ. To znamená, že v súčasnosti existujú reálne obmedzenia, aby sme dodávali plyn napríklad zo Španielska do Francúzska, z Talianska do Nemecka a napríklad z Nemecka do e, východoeurópskych štátov. E, prepojenia e, však môžeme urobiť veľmi jednoducho, pretože nám stačí prepojiť už existujúcu infraštruktúru, vytvoriť predpoklady pre reverzný tok a zvýšiť tak aj importné kapacity v huboch, ktoré sa nachádzajú v Taliansku a Španielsku. To samozrejme prines, bude mať veľký prínos tak pre severnú, ako aj e, východnú Európu v diverzifikácii ich zdrojov. A samozrejme v rámci spoločného regulačného rámca musíme harmonizovať pravidlá pre, prevoz a, e, e, pre prevozné a skladovacie zariadenia, pričom musíme uľahčiť medzinárodné obchodovanie aby som to uzavrel, zblížime sa k završeniu integrovaného európskeho e, trhu s plynom. Avšak e, potrebujeme jedinečný prístup, ktorý by bral do úvahy tak národné e, potreby, ale išiel by aj na ich rámec a vytvoril taký energetický melol, ktorý je založený na plyne a obnovoteľných zdrojov a sústreďuje sa na všetky kapacity, ktoré sme vytvorili za ostatné 10 ročia. Takýmto spôsobom e, vytvoríme spôsob, akým, e, ako rapidne a efektívne znížiť emisie a zároveň budeme mať reálny a udržateľný model pre Európu. Ďakujem veľmi pekne. A pán Claudio Descalci e, musí bohužiaľ odísť za 5 či 10 minút, takže teraz by som využil túto príležitosť a dal vám priestor na krátke otázky. Pán Benson je ako prvý. Ďakujem za slovo, pán predseda. Mám jednu otázku, ktorá sa týka trhu s plynom v EU a nadvezujem aj na prvý panel, Nord Stream, čo sa spomínalo. Ako vieme, keď chceme zabezpečiť dodávky plynu pre Európu, tak ako by som to povedal, Myslím, že hovoríme o bezpečnosti dodávok a vypočuli sme si aj od prednášajúcich v prvom paneli, že máme, e, proste potrebujú zabezpečiť určité objemy kubických metrov do budúcna. Otázka je teda, je možná e, energetická únia, keď krajiny sa môžu rozhodovať sami napríklad Nemecko a Rusko sa rozhodnú samostatne o tom, ako budú nakupovať plyn. Máme ETA, teda um, máme povedzme aj nejaké ex ante prístupy a nie opačné. Takže aký je váš názor na to, že by sme teraz e, sa mali uberať cestou Nord Streamu. Čiže chcete vedieť, čo si myslím o Nord streame 2? Áno, ďakujeme, hovorí pán predseda. Ďalšiu otázku položí pán to. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som sa poďakovať pánovi Diskalcomu ktorý bol administrátorom a riaditeľom e, spoločnosti ENIA, ktorý úzko spolupracoval s našim výborom. E, vieme, e, koľko toho máme spoločné a súhlasíme, aká je význam tak zemného plynu, ako ho metánu a je veľmi dôležité diverzifikovať tak zdroje, ako aj infraštruktúru. Opýtam sa jednu otázku, a ktorá s tým je spojená. Akým spôsobom Eh, cena ropy ovplyvňuje eh, ceny na trhu eh, so zemným plynom. Pretože vidíme tú tendenciu, že nízke ceny ropy zo strany arabských krajín. Je toto stratégia, ako bojovať proti nízkym cenám brilicového plynu? Ďakujem pekne, pán Tomás. Ďakujem za slovo. Povedali ste, že v podstate ide o obnoviteľné hm, zdroje a tie spôsobujú dosť veľa problémov. Hovorili ste o dotáciách. Nakoniec náklady e, na fosílne palivá sú oveľa väčšie, práve cestou znečisťovania sú oveľa väčšie tie náklady než tie dotácie. Takže cena plynu išla po roku 2008 nahor a pritom to nemalo nič dočinenia s klimatickou politikou. Išlo o indexáciu ropy z dlhodobého hľadiska pri zmluvách. Takže nespomínali ste ešte niečo a mal som e, tú čest e, viesť zasadnutie s pani Bunafén a išlo o určité štandardy a myslím, že to, kde ETS zlyhalo, je určenie maximálneho stropu pre prevádzky, hlavne pokiaľ ide o e, elektrárne, e, ktoré spalujú uhlie. Ďakujem. Pani Klapel. Ďakujem pekne, pán predseda, pán profesor Dekalci. Vy ste tie podstatné veci riešili, ktoré sa týkajú Ešte raz, pán profesor Dekalcis, vy ste sa dotkli dvoch podstatných e, faktorov, ktoré e, sa viažu, alebo sú vysoko prioritné, pokiaľ ide o bezpečnosť zabezpe- energii pre, pre Európu. Ide o posilnenie tých interkonektorov a doplnenie tej infraštruktúry, hlavne na juhu Európy. Takisto ste spomínali, že nové zásoby, hlavne v Stredomorí, sa teda objavujú a to by sa týkalo domácej produkcie v niektorých častiach Európy, eh, hlavne teda na Cypre, ale ako v oblasti nízkych, eh, teda v prostredí v prostredí nízkych cien za plyn, ako vnímate snahu podporiť eh, využívanie takýchto zásob zo Stredomoria? Druhá vec, predrečník hovoril o tom, že existujú niektoré prioritné projekty, pokiaľ ide o vybudovanie infraštruktúry, iniciatívu ZEZEK, a ja chcem vedieť, či e, sa viete stotožniť s takýmito šiestimi prioritnými projektami. Napríklad viete povedať, že pre Taliansko alebo pre južnú časť Európy, keď bude realizovaný TAP, bude to stačiť, alebo keď budú dobudované interkonektory, bude to stačiť, alebo máte ešte nejaké osobitné požiadavky smerom na dobudovanie infraštruktúry? Um, Madame Toja. Ďakujem slovo a pani, madam, eh, pani Toja. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Eh, chcela som mať iba krátku pripomienku pretože ste hovorili o dvoch hlavných bodoch a to je téma bezpečnosti a téma vytvorenia jednotného energetického trhu, ktoré sú v záujme Európskej únie. A hovorili ste aj o, bodu, o bode, ktorý si myslím, že je veľmi dôležitý, e, ktorá sa e, týka e, významu celkových investícií. A musíme si položiť otázku, či akým spôsobom môžeme čo do najväčšej miery e, využiť tie e, investície, ktoré sme urobili v minulosti, e, čo sme hovorili. Aký môže byť teda bod, do akej miery môžeme maximálne využiť to dedictvo infraštruktúre, ktorá už existuje v Európskej únie. Môžeme samozrejme urobiť len e, na základe toho paradoxu e, e, tých investícií a nedostatočných zdrojov. Ďakujem. Thank you very... Ďakujem veľmi pekne. Slovo má pani Bonafé. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcela by som aj ja privítať pána Deskalcieho. Nechcem sa pozastavať pri dôležitosti zemného plynu pri prechode spoločnosti k bezuhlíkovej e, výrobe energii. No, hovorili ste o dôležitých argumentoch, avšak e, témy, na ktoré sa musíme sústrediť v rámci energetickej únie sú dve je to diverzifikácia zdrojov a samozrejme diverzifikácia e, ciest. My ako členovia parlamentu a poslanci by sme chceli počiarknúť e, využitie e, príležitosti v rámci zdvojenia dovozu v rámci Nord Streamu. Avšak čo sa týka Stredomoria, chcela by som zdôrazniť aj dôležitosť tohto tejto oblasti pri dovoze prostrednícom jasu. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Takže poprosím vás, vážený pán rečník, o odpoveď. Takže prvá otázka sa týkala ceny plynu a predovšetkým sa to týkalo Nord Streamu 2. No my vlastne nie sme v Nord Stream 2. Nord Stream 2 je vlastne e, e, rúra, <laughs> ktorá má zabezpečovať dodávky pre Severnú Európu. A došlo ku zniženiu produkcie plynu, takže toto je ako doplnok navyše. Dopad Nord Streamu 2, keby sme tam priviedli plyn, tak e, dopad by bol, že na sever by mali ten významnejší hub a vytvorili, sme, vytvorili by sme potom situáciu, kedy na juhu Talianska by bola cena vyššia, keby neprechádzal ten plyn priamo e, z Ruska. Pretože vlastne aj logistické náklady zo severu na juh by narastli. A to by sa premietlo v cene plynu, ktorá by prúdil, ktorý by prúdil na juh Európy. Ďalšia otázka sa týkala e, ropy versus plynu. Myslím, že cena plynu alebo ceny plynu stále sú naviazané na e, ropu, aj keď nie úplne všade. Sú tu tri sektory. Jeden je USA a tam nie je priama náväznosť medzi cenou ropy a cenou plynu. A potom to je iný trend než treba z Európe, ale u nás to je prepojené, hlavne pokiaľ ide o plyn z Ruska alebo aj z Norska. Aj v Alžírsku tam tiež existuje určitá súvislosť medzi ropou a plynom. Keď máme tento plynový hub v Európe, na severe, aj na sever Európy, aj v Taliansku. Tam e, to narastá, aj keď nie je to úplne viazané na e, súvislosť medzi plynom a ropou. E, asi bude treba prerok- znova vyrokovať nové podmienky dlhodobej zmluvy s Ruskom, aby sa mohla upraviť aj cena. Takže keď bol vysoký hub ropy, tak eh, plynu bol nižší. Ale, ale stále existuje určitá súvislosť medzi, medzi týmito uhlovodíkmi. Ďalej, pokiaľ ide o tá oblasť eh, Tichomoria, tam existuje na 100% previazanosť. Tam nie je síce hub, ale je tam priame náväznosť a súvislosť medzi plynom a ropou. Ďalšia otázka. Ako som už povedal aj predtým, na to nadviažem teraz. A to, čo sme vynaložili na obnoviteľné zdroje, to sa vynaložilo dobre. To sme potrebovali. Nemal som na mysli, že to treba povedať len tak. Je to dlhodobá hodnota pre planétu a pre ľudstvo. Takže to je jasné. Treba tu ale spomenúť dve veci. Za posledné 10 ročia Európska únia sa uberala smerom k plynu a aj v priemysle sa venovali obrovské prostriedky na plyn. A vlastne dochádzame k paradoxu, pretože na jednej strane sme investovali za posledných 10 rokov vlastne 2 bilióny eur e, do tohoto, ale je to fajn. ale na druhej strane sme nedrž, nedodržiavali alebo nedostatočne sledovali energetický mix. A preto vašu energiu aj peniaze treba zamerať na to, čo bude dobré aj z hľadiska energetického mixu, aby sme sa vyhli paradoxu. A ten paradox je v tom, že v sektore energetiky nielen čiste z hľadiska elektriny za 5 rokov posledných sme zaznamenali nárast spotreby uhlia. Takže energetické náklady sú rôzne v Európe. A v podstate zaplatíme trikrát viac, než čo zaplatia v USA. Preto sme začali znova používať uhlie preto, lebo v 4 dolári e, za BTU stále teda jedna jednotka uhlia a tam sme zaznamenali ale pri uhli nárast toho 10%, pritom teda ten mix nebol zdravý a preto je potrebné posilniť aj obnoviteľné zdroje, ale ide o to, aby sme mali patričný energetický mix. Na to musíme ešte pracovať. Ale EPS e sa to nedá robiť, len v Británii napríklad na tom pracujú, že sa stanovia maximálne limity pre prevádzky EPS je príliš fragilné ako systém a e, okrem toho tam prichádzajú rôzne kompromisy, ale EPS je jednoduchý systém. Povie sa, v prípade Británie treba, máte 450 gramov na tónu a kilowatt hodinu. Ak budete produkovať viac, tak vlastne nemôžete. A ste potom nutení urobiť zmeny. A ak tam stanovíte nejaký limit, nejaký strop, treba to sa týka aj ropy, lignitu, teda hnedého uhlia, e, čierneho uhlia a tak e, tam sú tieto hodnoty oveľa nižšie. Takže sa začal uplatňovať tento tzv. typ nástrojov EPS. Toto je vlastne asi jediná cesta, ako posilňovať využívanie alternatívnych, inovatívnych zdrojov a vytvárať efektívnejšie spôsoby výroby energie priamo v elektrárniach. Ďalej, investovali sme mnoho do infraštruktúry. Európa je chudobná na zdroje, nemáme zdroje, nemáme slnko, máme síce nejaký vietor, ale nemáme dosť e, plynu a dovážame prakticky 70 plynu, ktorý potrebujeme. Takže toto je veľmi dôležitý aspekt. Ale silnú stránku máme v tom, že sme investovali veľké prostriedky do infraštruktúry. A toto musíme využiť. Toto je naša silná stránka, teda infraštruktúra. Máme tu aj plyn, ktorý sa nachádza nedaleko našich hraníc a keď hovoríme o východnom Stredomorí, že tam je ten hub, tam je to centrum, tak, tak sme e, našli teda nie ale treba Cyprus a Izrael objavili 3 miliardy kubíkov plynu a je tam potenciál dvojnásobito. E, dvojnásobiť to. A toto môže e, byť uistením pre Európu, pretože je to blízko a nakoniec aj e, cena, za ktorú by sa to prepravovalo do Európy, môže byť veľmi rozumná, pretože je to blízko. Takže opäť musím zdôraziť význam toho prepojenia. Čiže či ide o taliansku alebo španielskú infraštruktúru, boli by sme schopní a touto cestou prepraviť ten plyn smerom na sever. Čiže nie je to len zo severu na juh a toto je problém reverzného toku proste. Musíme popracovať aj na reverznom toku cez e, Taliansko, Rakúsko mm, a tak ďalej, e, aby sme to dotiahli až na úroveň 20 miliard e, metrov kubických, ale medzi Španielskom a Talianskom máme pri existujúcich zariadeniach medzi 70 až 90 eh, miliard metrov kubických eh, plynu, ale to sa nedá prepraviť smerom na sever. Západ, východ, áno. Máme proste veľký systém, ale existuje aj sever-južný koridor, máme aj koridor východ-západ. Potrebujeme vytvoriť aj koridor západ-východ s tým, aby sa dalo eh, prepraviť ten plyn aj do východnej Európy Myslím, že to nie je až také veľmi finančne nákladné. Mohli by sme e, proste sa opierať aj o to, o tie výpočty, ktoré sa týkajú nákladov už zrealizovaných stavieb. Čiže dôležité je zase poukázať na, dôlež- na ten mix. Sme v dobrej kondícii, máme plyn, ktorý je blízko pri nás aj v Afrike, v Severnej Afrike, aj v Stredomorí. A Myslím, že toto je práve tá, tá možnosť budúceho riešenia. Ďakujem. Ďakujem pekne pánovi prezidentovi Klaudiovi Deskalcimu za zodpovedanie jeho otázok. Dúfam, že som vaše meno vyslovil správne. Deskalci. Ja. Tak sa ospravedlňujem za nesprávne vyslovenie predtým. A poprosím teraz ďalšiu rečničku, pani Agatá Škot Strachota absolventka Varšavskej univerzity aj univerzity v Belgicku. Má 15-ročnú prax vo výskume v oblasti trhu s plynom a energetike. Zaoberá sa aktivitami Centra eh, západovýchodných štúdí, sústreduje sa na oblast Kaspického mora, ale aj iných regiónov a venuje sa aj trhu s plynom na EÚ, vzťahom Rusko-Ukrajina v tomto smysle a taktiež pôsobila v externých think tankoch, ale aj e, na projektoch, ktoré financuje EÚ, sa zúčastnila, venuje sa energetickému sektoru a taktiež organizovala mnohé konferencie v rámci EÚ, v rámci NATO, aj v rámci Medzinárodnej energetickej agentúry v Paríži. Poprosím, aby ste pristúpila k mikrofónu a predniesla svoj príspevok. Ďakujem. Ďakujem pekne. Deň dobrý. Je naozaj privilegium, že tu môžem dnes byť a hovoriť e, s vami o otázkach bezpečnosti dodávok a chcem hovoriť o rozmanitosti situácie v rámci EÚ a ako to môže e, prispieť k tvorbe efektívnej politiky bezpečnosti dodávok v rámci EÚ. Ako viete, sú tu rôzne rizika a výzvy, ktoré ovplyvňujú dodávky plynu do Európskej únie. Riziko narušenia dodávok e, ruského plynu, či už dlhodobé alebo krátkodobé alebo dlhodobé, o tom sme hovorili posledné roky, ale takisto sú tu rizika prerušenia dodávok zo Severnej Afriky a sú tu rôzne výzvy, okrem iného aj výzva zrýchlenia výroby zemného plynu, alebo teda ťažby zemného plynu. A ďalej otázka udržateľnosti dlho, dlhšej ťažby zo strany Norska, takej dlhodobej a takisto otázky e, rozdielov medzi členskými štátmi, teda pokiaľ ide o to, ako posudzujú riziko najvyššej priority a pokiaľ ide o to, čo oni chcú a nakoniec môžu aj realizovať e, na to, aby sa poistili proti rôznym rizikám. A aby som znázornila tie rozdiely, tak vám ukážem možno troška zjednodušený, príliš zjednodušené porovnanie prístupu k dodávka bezpečnosti dodávok zemného plynu v Nemecku a v Polsku. Pokiaľ ide o Nemecko, tak z dlhodobého hľadiska sa to sústreduje skôr na udržateľnosť e, dovozu zemného plynu, ale takisto sa snažia posilniť úlohu pre zemný plyn v rámci energetického mixu ako zálohového paliva. Pokiaľ ide o ruský plyn, tak zdá sa, že nemecké spoločnosti sa prikláňajú na stránku stability a bezpečnosti dodávok a domnievajú sa, že v najlepšom prípade pôjde o dodávky za najnižšie náklady. Ďalej sú tu isté konkrétne ekonomické výhody, ktoré súvisia s dodávkami z ruského plynu a to môže redukovať úlohu Nemecka na európskom plynárenskom trhu. Pokiaľ ide o vzťahy na poli plynárenskom s Ruskom, Nemecko sa snaží normalizovať tieto vzťahy a pokiaľ ide o politiku bezpečnosti dodávok, zdá sa, že má za cieľ zabezpečiť e, stabilné objemy ruského plynu, okrem iného. A zdá sa, že vidí tu len veľmi obmedzenú úlohu pre Európsku komisiu v rámci tvorby takejto politiky. Pokiaľ ide o Polsko, to sa sústreduje na krátko a strednodobé otázky a aspekty bezpečnosti dodávok čiže ide o rizika prerušenia dodávok, či túto zimu alebo budúcu zimu. Takisto nie je celkom jasné, či je to strategicky rozumné zvyšovať e, ten pomer alebo úlohu, ktorú zohráva zemný plyn v rámci toho energetického mixu. Pokiaľ ide o ruský plyn, tak v Polsku je to vnímané väčšinou ako zdroj neistoty, tento ruský plyn. A hlavne z historického dôvodu je to vnímané ako drahý spôsob dodávania energie, pretože Rusko tomuto trhu dominuje. Takisto sa to vníma ako vec, ktorá vplýva nielen na trh s plynom, ale že e, ruské dodávky plynu môžu mať vplyv aj na oblasť bezpečnosti a zahraničných vzťahov. Polsko je preto opatrnejšie, pokiaľ ide o formulovanie svojej vízie vzťahov s Ruskom, pokiaľ je zemný plyn, a podmienuje tento vzťah napríklad do riešením ukrajinskej otázky. Pokiaľ ide o otázku bezpečnosti dodávok plynu, tak sa sústreduje na diverzifikáciu a chce zabezpečiť aspoň tri nezávislé zdroje dodávok zemného plynu na svoj trh a chce naozaj limitovať e, podiel e, ruského plynu v rámci svojho koša. A takisto vidí veľkú úlohu aj pre Európsku komisiu, hlavne pokiaľ ide o zabezpečenie rovnakých podmienok hry v rámci EÚ a takisto aj v rámci e, vzťahov na poli plinárenskom s Ruskom alebo s Gazpromom. Vidíte, že toto sú názory, ktoré sa rozchádzajú a niekedy poukazujú na rozdiely medzi východnou časťou Európy a strednou, respektíve západnou časťou Európy a to sa odráža aj v rámci tých nástrojov, respektíve projektov infraštruktúry, ktoré sú rozpracovávané. Na jednej strane je tu projekt nových plynovodov z Ruska, Nord Stream 2 je najlepším a najaktuálnejším príkladom takéhoto projektu. Je to spoločný projekt spoločnosti v rámci EÚ, ktoré istým spôsobom podporujú členské štáty a Gazprom, a ktorej cieľom je okrem iného zabezpečiť dodávky zemného plynu na národné a regionálne trhy tým, že umožní alternatívne, respektíve dodatočné e, tie trasy dodávok pre zemný plyn. Nord Stream 2 by teda mal vplyv na dodávky do východnej časti, ako aj do strednej a teda západnej časti Európy. To znamená, že treba tu jasne uznať tú regionálnu povahu rizik, ktoré sa viažú k bezpečnosti dodávok a takisto treba vidieť, aký je rozsah tejto regionálneho, tohto regionálneho rozmeru. Toto je ale kontroverzný projekt, ktorý spôsobuje rozdiely a rozpory v rámci EÚ. Má istý regionálny presah, nebol však konzultovaný s aktérmi v rámci tejto oblasti a zdá sa, že je v rozpore so záujmami, bezpečnostnými záujmami a spoločnosťami v tejto krajine. Je tu obava, že sa zvýši závislosť na ruskom zemnom plyne, že zníži možnosti diverzifikácie a že zvýši trhovú silu Gazpromu. Tále sú tu obavy, že môže e, negatívne ovplyvniť vizibilitu e, energetickej politiky EÚ a že môže ohroziť isté ciele, ktoré sú formulované v rámci týchto politík A je to otázka, a do akej miery je zabezpečený súlad s legislatívou EÚ. Potom je tu druhá skupina projektov, ktorých cieľom je zabezpečiť bezpečnosť dodávok diverzifikáciou zdrojov dodávok. Cieľom väčšinou je znížiť závislosť na jednom zdroji, väčšinou ide o ruský zdroj a preto zvyčajne ich podporujú niektoré krajiny strednej a východnej Európy ale takisto ich cieľom je zvýšiť hospodárskú súťaž a integráciu na národnej alebo regionálnej úrovni. Príkladmi takýchto projektov e, je Southern Gas Corridor, nedávno obnovený projekt e, pobalského plynovodu a prepojenie na Norsko a terminály LNG napríklad v, Jadranskom, v oblasti Jadranského mora. Sú to malé projekty vo svojom rozsahu, dôležité pre jednu, maximálne dve krajiny a nemajú až taký regionálny dopad a ich realizácia je takisto náročná. Pretože budú tam problémy alebo bariéry pri vstupe na ten trh, keď budú čeliť tým už existujúcim dodávateľom zemného plynu. Videli sme podobný fenomén v Litve a ich cieľom je vlastne zásobovať malé a rozdrobené, fragmentované trhy. Či preto je nevyhnutné zabezpečiť pre nie podporu, tak aby dokázali vôbec prebehnúť. Paralelne je tu aj návrh EÚ, pokiaľ ide o ten balíček plynu a pokiaľ ide o obnovené nariadenie SOS. Ide tu o upgrade tých existujúcich nástrojov EÚ, bežných, pokiaľ ide o prevenciu rizika a takisto je tu návrh eh, nových regionálnych skupín, zvýšená úloha pre regionálne plánovanie a solidaritu. Okrem iného to môže byť zacielené na vytvorenie platformy a pre, pre krajiny z strednej a východnej Európy, z Nemecka, z Polska, tak aby mohli navzájom eh, si postrehy, aby mohli dospieť eh, k rovnakému chápaniu svojich priorit v oblasti bezpečnosti a dôvodov, ktorých tomu vedú. Eventuálne to môže viesť k povinnosti nájsť spoločné regionálne riešenia, tak aby sa tieto krajiny dokázali dohodnúť aspoň na jednom spoločnom ciele. A možno tu príde aj k istému efektu keď snehovej gule pozitívneho príkladu, ktorý sa bude šíriť do ďalších častí, e, príde k tvorbe dôvery a zvýšenia bezpečnosti na takejto úrovni. Samozrejme, takýto návrh je spojený s viacerými otáznikmi, pokiaľ ide o vzťah medzi solidaritou a subsidiaritou, ako zadefinovať národné, regionálne, respektíve komunitné zodpovednosti v rámci trhu s zemným plynom ako zabezpečiť bezpečnosť dodávok. A aký je potom vzťah politik bezpečnosti dodávok a medzi jednotlivými trhmi. Ako by mechanizmy bezpečnosti dodávok fungovali eh, v časoch, ktoré nie sú núdzovými, to je väčšina tých situácií. Teraz sa ospravedlňujem, že to priťahujem, vraví rečníčka. Sú tu samozrejme rozdiely medzi členskými štátmi EÚ, pokiaľ ide o zadefinovanie e, cieľov politik bezpečnosti dodávok a nie je to ani jednoznačnosť, akú úlohu majú zohľavať špecifickí aktéry a inštitúcie v rámci politiky bezpečnosti dodávok EÚ. A to zabraňuje vytvoreniu účinnej politiky bezpečnosti dodávok, respektíve akékoľvek politiky a takisto ide o to, aby boli vytvorené nástroje, ktoré zvýšia európsku jednotnosť v oblasti bezpečnosti dodávok, ako aj v iných e, oblastiach. A ten návrh e, komisie smerom k obnovenému nariadeniu vnímam ako nástroj e, na dosiahnutie takéhoto mechanizmu. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pani Loskota Sachová za váš príspevok a samozrejme, pokiaľ máte otázky, nech sa páči, pán kolega Turnes. Myslím si, že ešte máme 10 minút na otázky a odpovedeť. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Je dobré vidieť takýto rozličný postoj v dvoch dôležitých e, európskych krajinách, ako Polsko a Nemecko. Ja som nikdy pred mnohými rokmi skontrolovať, či existuje zhoda a dohoda medzi Ruskom a Polskom v prvých dňoch zmene režimu. A keď potom prišla vláda Kačinského, akákoľvek dohoda bola zrušená. Bolo mi povedané, že prvý Nord Stream bol postavený, že Polsko nerešpektovalo tú dohodu, ktoré malo e, uzatvorenú s Ruskom. Vy ako akadem- z akademického e, pohľadu súhlasíte e, s, takýmto, s takouto argumentáciou, ktorý je veľmi populárny v Nemecku. Tento nový plynovod z do Dánska a potom z Dánska do Polska. Do akej miery to vidíte reálne a akým spôsobom tam bude Mm, zavedená ekonomika. Je, sú je to 3 miliardy kubikov alebo 5 miliard kubikov celkový objem. A teraz posledná e, záležitosť. Ja to chápem tak, že každý e, chce byť e, plynovým hubom. Bulharsko má nejaké plyn, plynové rezervy a chcú si postaviť hub. Rovnako aj Rumunsko, ale keď sa opýtate niekoho v Grécku, povedia, že my sme ten hub ale to je šialené. Nemôžeme vytvárať národné uzly, e, keď máte sami takú malú spotrebu e, plynu. E, čo by bola vaša rada? Samozrejme, potrebujeme trh so skvapalneným zemným plynom, ale akým spôsobom zladíme tieto dva národné postoje do niečoho, čo by mohol byť regionálne E, koordinované. A Srbsko by toho mohlo byť súčasťou, pretože to je ďalší veľký spotrebiteľ plynu. Takže bolo by vhodné mať e, aj regionálne, e, regionálne trhy s plynom, ktorých by mohli byť aj člen, členské štáty, nečlenské štáty Európskej únie, ako napríklad nech sa páči, kolega Schaferhauser. Ďakujem veľmi pekne za túto štúdiu. Je veľmi zaujímavé vidieť, ako nakoniec e, vníma svoje záujmy. Chápem nemecký postoj. Nemecky Nemecko e, má problémy s dodávkami e, kvôli problémom na Ukrajine a chcú si zabezpečiť dodávky z iných krajín ak nastane, ale dojde k vyhroteniu konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom, potom takisto budeme musieť diverzifikovať aj my. Čo som si ja všimol, že Európsko e, e, nemá zabezpečenú bezpečnosť dodávok, ale v minulosti sme to mali, pretože náš postoj nebol taký politický. A napriek tomu a napriek faktu, že sme neschvalovali politický režim v Rusku, mali sme zabezpečenú bezpečnosť dodávok. Takže mám obavy, mám pocit, že Európa tu e, neprispieva prídinou hodnotou, ale naopak e, robí túto situáciu ešte vratkejšou, pretože nepristuje, nepristupuje k tejto záležitosti e, technickým spôsobom, ale z politického hľadiska pretože všetko tieto hodnotenia sú subjektívne. Polsko má subjektívne hodnotenia Ruska a my máme subjektívne hodnotenia iných krajín, ale e, preto tu neexistuje spôsob, ako z tohto vybrnúť, pretože bezpečnosť dodávok je založená na politických e, postojoch. Nejaké iné otázky? E, hovorili ste, ja budem mať teda iba jednu krátku, hovorili ste o bezpečnosti dodávok do Európskej únie čo je veľmi dôležité, pretože treba mať e, vyrovnané hracie pole. E, čo by sme mohli urobiť viac, aby sme mali e, lepšiu, lepšie a vyrovnanejšie hracie pole? Ďakujem veľmi pekne za otázky. Keď hovoríme o dohode medzi Ruskom a Polskom, Neviem, nie som si celkom istá, čo ste mali na mysli, čo sa týka infraštruktúrnych projektov, ktoré e, sa mali uskutočniť. To bol vlastne Jamal a ďalšia vetva Jamalu. E, a tam sa jednotlivé jednotliví účastníci nezhodli. A čo sa týka obídenia Ukrajiny cez Polsko a Slovensko, tam sa Polsko tohto projektu e, nezúčastnilo, pretože podporuje politickú e, víziu Ukrajiny ako dôležitého hráča pri prevoze plynu do Európy. Ale keď hovoríme o baltickom a norskom prepojení, hovoríte, e, aká je, aké je tam racionále. Je to polské zameranie na diversifikáciu, na nezávislý zdroj e, plynu, pričom e, chceme vytvoriť konkurencieschopný trh v Polsku. Táto situácia ktorá má prispieť k zníženiu e, dánskej diversifikácie, ktorá môže viesť ku zatvoreniu eh, plynového pola v Dánsku, ktoré zásobuje tak Polsko, ako aj Nemecko. Preto Polsko potrebuje dodatočné prepojenie a dodatočný zdroj. Keď hovoríme o huboch, eh, eh, samozrejme súhlasíme, všetci chcú byť plynovými úzlami alebo mať taký na svojom území. Samozrejme, to by zabezpečilo miestnu a regionálnu eh, infraštruktúru a jej rozvoj. Hovorili sme, že za posledných 20 rokov sme investovali 65 miliárd do európskej eh, plynovej infraštruktúry, ale iba zlomok eh, bol investovaný do strednej a východnej Európy, pretože tento región je stále podvyvinutý, čo sa týka infraštruktúry. Takže čo potrebujete je trh, ale zároveň aj e, dodávky. A to samozrejme môže spustiť e, aj väčší dopyt. Počuli sme, že Polsko nie je veľkým e, trhom pre plyn, ale je to zároveň aj trh s veľkým potenciálom, kde ten dopyt môže rásť. Tá pripomienka, ktorá sa týka bezpečnosti dodávok a pre mňa to kľúčovou záležitosťou je, že by sme sa mali dohodnúť na určitých spoločných cieľoch. E, pretože definujeme spoločné rizika, ale mali by sme nájsť aj spoločný jazyk v tom, čo chceme dosiahnuť, aby sme potom vedeli zodpovedne navrhnúť nástroje. A e, myslím si, ďakujem veľmi pekne. Takže teraz by som mala odovzdať slovo e, predsedovi e, Buzekovi, aby e, predniesol závery z dnešného stretnutia. Chápem. A dokonca rozumiem vám, keď hovoríte po taliansky. Ja som veľmi prekvapený. Kolegovia, je pred nami množstvo práce práve tu vo výbore ITRE. Máme tu e, dve vyhlásenia a dve návrhy e, nariadení. Začali sme na nich prácu iba teraz a e, bolo by dobré, aby pri budúcich diskusiách vo výbore ITRE, aby sme zhrnuli tie základné predpoklady a videli, aké to racionále za návrhami Európskej komisie ide o to, aby sme mali spolahlivý eh, trh s plynom v Európe a zabezpečenú bezpečnosť dodávok. čo má samozrejme aj následky pre našu ekonomiku, pretože všetci chceme byť konkurencie schopnejší a to tak, aby sme mali spolahlivé dodávky zemného plynu našim občanom a našim štátom. A musíme vybudovať spoločne región zodpovednosti a takisto e, musíme zmeniť model e, solidarity a hodnot e, a zmeniť ho na niečo, čo bude fungovať ako právo fungujúce v našej legislatíve. A to je veľmi dôležité, pretože zatiaľ táto hodnota nie je dôležitá v tej v Európskej únie. Ale keby sme mohli pretaviť ideu solidarity do legislatívy a priniesť tak pravú zodpovednosť, bolo by to veľkou podporou do budúcnosti. A takisto aj krajiny energetického spoločenstva by mali vytvoriť takéto spoločnosť, e, spoločenstvo pre 36 e, krajín a mať transparentné opatrenia vo všetkých prípadoch. A takisto mať aj nákupnú skupinu, prostredníctvom ktorej by bolo jednoduchšie dosiahnuť nižšie ceny a pôsobiť ako silnejší hráči voči našim externým partnerom a v prípade krízy by sme mali mať vyvinuté niečo ako núdzové koridory na dodávky zemného plynu do všetkých kútov Európskej únie, aby sme zabezpečili to, že nejaká menšia kríza sa nepretaví do závažnejšej krízy. Takže myslím si, že môžeme povedať, že náš seminár a naše diskusie a vypočutie bolo veľmi užitočné pre nás všetkých. Ďakujem veľmi pekne, kolegovia. A... Ďakujem, ďakujem všetkým rečníkom. Pre... Uh, uh, dear colleagues. Vážené kolegyne a kolegovia, pán podpredseda komisie Hansip práve prichádza. Sme veľmi radi. Takže ďalší bod na našom programe rokovania sa týka výmeny názorov s pánom Andrusom Ansipom, ktorý je podpredsedom zodpovedný za jednotný digitálny trh a budeme viesť tento dialog ako súčasť štrukturovaného dialogu. Čiže postup, budeme postupovať krok za krokom v dialogu s Európskou komisiou. Uh, Takže, milí priatelia, dovolte, aby som vám všetkým pripomenul, že výbor ITR sa tiež podielalo na práci parlamentu, ktorá sa týkala uh, uznesenia o digitálnom jednotnom trhu a z toho potom vyplýva no, ďalších materiálov. To sa týka napríklad rozhodnutia o UAF spektre. Ďalej tu je balík komisie, ktorý sa týka digitalizácie európskeho priemyslu, ďalej prehodovanie telekomunikáciu, telekomunikácií, to týka, predpokladáme o niekoľko mesiacov a tak ďalej. Takže je tu mnoho tém, o ktorých môžeme hovoriť. Taktiež mi dovolte kolegovia pripomenúť, že podpredseda komisie Sip sem bol pozvaný v rámci kontextu štruktúrovaného dialogu. Na to chcem poukázať. A pán podpredseda Ansip vás vám poskytne aktualizované informácie o e, tejto téme aj s výhľadom na e, rok 2017. Už sme sa stretli aj na zasadnutí výboru predsedov a diskutovali sme s pánom Ansipom pri tej príležitosti aj od aspekty telekomunikačného balíka, digitálneho jednotného trhu. To je všetko veľmi dôležité. Máme k dispozícii hodinu 10 minút, to nie je až také zlé. A preto by som poprosil teraz pána podpredsedu komisie, aby predniesol svoj názor a aj úvodné vyhlásenie. Ďakujem za slovo, pán predseda. Minulý, minulom roku v máji sme rozbehli digitálny jednotný trh, teda túto tému. V decembri prišiel teda ďalší krok, išlo o digitálnu prenosnosť, ďalej pravidlá eh, pre uzatváranie zmluv Ďalej sa hovorilo o zharmonizovaní týchto pravidel pre kontrakty. A teraz vo februári sme sa začali venovať e, návrhu, ktorý sa týka e, kmitočtového pásma 700 MHz. A holandské predsedníctvo naozaj vykonalo veľký kus práce, pokiaľ ide o tento návrh týkajúci sa 700 MHz frekvencie. Asi si spomínate, rozhodli sme sa rozdeliť na dve časti toto pásmo 700 MHz na hornú časť pásma 694 MHz až 719 MHz. To bude pre poskytovateľov telekomunikačných služieb a pod nimi až po 470 od až do 695 MHz to zostane pre digitálnu terestriálnu televíziu a aj pre tých, ktorí využívajú bezrotové mikrofóny a tak ďalej. Toto je veľmi dôležité, aby sme do tohto vniesli viac zretelnosti, pretože dnes v súčasnosti neexistuje predvídateľnosť, nie je tu nič jasné, tomto zmysle, ako dlho sa dajú tieto frekvencie využívať a bez e, prediktibility, bez predvídateľnosti je ťažké uskutočňovať nejaké investície. Takže preto treba e, bolo treba prijať to rozhodnutie, že sa vyššia časť pásma vyčlení pre telekomunikačné služby aby tam mohla byť e, perspektíva pre rozvoj 5G, pre, inventy, pre internet e, bezdrôtový a pod tým to zostane ako e, G3, teda v tom nižšom spektre pásma. Okrem toho treba tu vytvoriť priestor aj pre ďalších vysielateľov digitálnej terestriálnej televízie. Nevieme nakoniec, ako dlho budú chcieť alebo môcť využívať tieto frekvencie a na rade niektoré krajiny žiadali dlhšie obdobia, nie do roku 2020, ale až do roku 2022. To má byť tá doba, kedy by mohli tie krajiny implementovať e, príslušné predpisy. Vieme, že v Južnej Koreji, v Japonsku, tam začnú využívať e, významné prvky 5G, tohoto balíka 5G a už to začnú využívať od roku 2018 až 2020, kedy tam aj olympijské hry k tomu prispejú, že sa to bude využívať. A my predpokladáme 5G, že bude štandardom tu v Európe od roku 2020 a podľa Ericssona aspoň dve mesta začnú využívať hlavné prvky systému 5G, alebo teda no, štandardu 5G od roku 2008. Konkrétne ide o Štokholm a Tallinn. Musíme sa ponáhľať, pretože toto nie je otázka, aký štedrý bude Európsky parlament alebo aká bude štedrá Európska komisia, toto je proste otázka budúcnosti našich krajín a budúcnosti Európy. Aby sme nezaostávali. Proste otázka je, či chceme zaostávať, alebo či chceme byť vedúcou silou e, vo svete. A viem, že situácia je rôzna v rôznych členských štátoch, treba Fínsko. Vo Fínsku sa nevyužívajú dokonca ešte ani časti pásma pod 700 MHz na digitálnu terestriálnu televíziu. V iných krajinách, napríklad v Taliansku, táto časť e, digitálnej televízie ter- terestriálnej, proste toto pásmo je výborne využívané a obsadené. Takže sú tu aj krajiny, kde sú dokonca komplikácie, pretože je to pásmo dosť zahltené s e, digitálnymi terestriálnymi televíziami. Sú tu aj niektoré iné komplikácie, ktoré súvisia e, so 700 MHz pásmom. Všeobecnejšie povedané, počas holandského predsedníctva členské štáty a predovšetkým predsednícká krajina urobili veľký kus práce na ceste k tomu, aby sa zjednotil prístup už 25. mája, ak teda to dobre dopadne. Minulý mesiac sme naštartovali taktiež balík eh, digitalizácie v oblasti priemyslu tento balík súvisí s cloudovou komunikáciou v rámci EÚ. Teraz investujeme približne 700 miliárd eh, eur na výskum a vývoj a tieto vedecké výskumy určite sa niekde prejavia aj cestou služieb, aj v rôznych eh, cloudoch a zabezpečí sa lepšia interoperabilita. Zatiaľ nemáme e, možnosť dostatočne využívať e, tie dátové toky, ktoré by sme potrebovali e, z hľadiska vedeckého. Ide o to, aby sa čo najlepšie využili peniaze daňových poplatníkov v tomto zmysle. Okrem toho sa pracuje na novom, jednom ďalšom z našich návrhov a to je otvorený vedecký cloud Európe. Okrem toho, priority IKT, aké sú tu na štandardy, našli sme tu viacero oblastí, kde by sme chceli urýchliť naše aktivity. A je to 5 oblastí, čiže 5G poprvé, cloud, internet vecí, potom dáta a kybernetická bezpečnosť. Rád by som veľmi jasne povedal, že štandardizácia musí zostať e, procesom, ktorý je na dobrovoľnej báze. A okrem toho je to proces, ktorý má vychádzať aj z potrieb priemyslu a prioritné oblasti pre Európsku úniu, pre Európsku komisiu napríklad. Tam vidíme priestor že sa dá ovplyvniť povedzme, tento proces a samozrejme, že daňové, teda daňoví poplatníci a ich príspevky, teda peniaze daňových poplatníkov do toho majú čo povedať. Z hľadiska efektívnosti sa budeme snažiť tie štandardy rozvíjať. Napríklad v EÚ máme už viac než 600 rôznych štandardov, noriem, ktoré sa týkajú internetu vecí a to je príliš mnoho ich je pre malých, malé a stredné podniky a v podstate sa nedá v tom vyznať, toľko je tých noriem. Takže ľudia, ktorí produkujú nejaké domáce spotrebiče, keď chcú za, zabezpečiť treba prepojiteľnosť týchto zariadení, tak e, je preto veľmi dôležité, vytvoriť podmienky, aby sa treba aj energie využívala efektívne. Takže sa tam musí treba do chladničky namontovať nejaký čip a náklady to na ten čip dnes sú 50 eur. Ale verím, že dokážeme vytvoriť takú jednu normu, otvorenú normu, potom samozrejme poklesne cena toho čipu na 1 euro. Samozrejme, že je to rozdiel, či spotrebiteľ zaplatí ešte navyše 49 eur, ale to je otázka našej konkurencieschopnosti všetko samozrejme. A predseda, predsedkynia IBM, teda správnej rady, navrhla aby Američania spolu s Európanmi vytvorili spoločný, spoločnú otvorenú normu pre internet vecí. Čiže tento balík pre digitalizáciu v oblasti priemysle vychádza aj z nového akčného plánu e-government a tu by sme chceli zaviesť aj nový princíp pre naše podniky. V súčasnosti existujú rôzne podnikateľské registrácie tie navzájom nekomunikujú. A asi by bolo dobre podpísať tú belgickú dohodu. E, takú, ktorá respektíve takto. Keď sa podpíše dohoda tu s nejakým podnikom z inej krajiny, tak e, ako zistiť, že to je naozaj táto, ten skutočný podnik. Doteraz sa všetko musí realizovať papierovo. Takže mm, ak chce niekto podpísať tu v Belgicku nejakú takúto zmluvu medzi podnikmi, tak musí z podnikového registra svojej krajiny priniesť originál v papierovej verzii sem. Proste e, je toho papiera stále ešte mnoho. A radi by sme vytvorili také prostredie, kde tieto informácie budú k dispozícii cezhranične proste elektronickej forme. Vo, e, teraz v stredu prídeme s návrhom na e-commerce. Možno to nie je až tak veľmi záležitosťou výboru ITRE, ale je to nesmierne dôležitý návrh a bude sa týkať aj toho, že e, sa bude hovoriť o geoblockingu a podobných platformách. Podľa prieskumu sa, urobilo, že, sa zistilo, že 2% osôb, ktoré chcú kúpiť niečo, kúpiť niečo v inej krajine, nemajú prístup k tým webovým stránkám, ale no a ešte 27% tých, ktorí sa dostali na tie webové stránky, sa nemohli zaregistrovať na tých stránkach a 32% z tých, ktorí mali to šťastie, že nemali problém sa ani zaregistrovať, tak tí mali potom problémy s dodaním tovaru a tí, ktorí nemali problémy ani s dodaním tovaru, tak z nich 26% nezaplatilo, teda nemohlo zaplatiť. Vidíme, že 20 a teda cestou systému SEPA. Takže celkovo len 36% zo všetkých týchto ľudí sa pokúsilo niečo kúpiť v inej krajine EÚ a dokázali to. Otázka je, teda je to naozaj jednotný trh, ktorý máme v EÚ? Takže tieto problémy musíme vyriešiť. Takže toto neznamená, že by sme zabúdali aj na povinnosti dodať tovar a musíme e, uplatniť príslušné predpisy a zákony. Samozrejme, nejdeme regulovať ceny dodávok e, balíkov. Hej? Samozrejme, uvítame transparentnosť aj tam, kde sú nejaké problémy, trebárs aj pri cenách dodávok balíkov. Uvítame aj tam viac transparentnosti, ale chceli by sme mať také ceny, ktoré budú priateľnejšie aj pre podniky, aj pre občanov. This will be also for this e-commerce uh, package will be... Takýto jednotný balíček sa bude týkať aj smernice služieb digitálnych médií nie je to ale tak ani otázka na výbor ITRE, ale ide aj o úlohu, ktorú budú zohrávať platformy. A to potom bude spadať skutočne do pôsobnosti ITRE. Pokiaľ ide o tie platformy, rozhodli sme sa, že nebudeme k tomu pristupovať horizontálne. Rozhodli sme sa, že budeme sa riadiť tými identifikovanými problémami a na základe toho prinášať riešenia, a nakoľko vieme o tých ťažkostiach s platformami, niektorí ľudia si stiažujú na nedostatok transparentnosti, keď hovoria napríklad o vyhľadávacích vyhľadávačoch keď ďalej hovoria o tom, ako sa propagujú niektoré služby vlastných vyhľadávačov a kde je možné nájsť niektoré platené služby a ako je možné nájsť tie vyhľadávače, ktoré sú lídrami na svojom trhu. trhu. Niektorí ľudia sa obávajú o, o, ohľadom ochrany spotrebiteľa. Všetci, ktorí konajú alebo fungujú v rámci únie, musia dodržiavať naše pravidlá, ale my sa musíme zároveň prispôsobať novým technológiám. Niektorí si stiažujú na tú medzeru v tej, tej hodnote, value gap, na niektorých platformách organizujú a zoskupujú ten obsah, ktorý je zákonným, legálnym eh, obsahom, ktorý je však organizovaný nelegálne a potom na tom teda zarábajú. Budeme musieť riešiť všetky takéto problémy a k tomu aj pristúpime. Už mi čas vypršal, ale ešte chcem povedať, že v júni prídeme s návrhom na počítačovú bezpečnosť CPP, to je návrh troška to zrýchlim, vraví pán komisár. V septembri veľmi dôležitý návrh pre výbor ITRE, reforma pravidel telekomunikačných služieb. Stredobodom tohto návrhu bude otázka spektra. Budeme potrebovať lepšiu koordináciu v tejto oblasti ešte raz chcem to veľmi jasne povedať. Európska komisia nemá záujem o tie peniaze, ktoré členské štáty majú ako príjem z predaja frekvencie, vonkoncom nie. Je na členských štátoch, aby si riadili svoje prírodné zdroje a teda aj ďalšie zdroje príjmu, ako je napríklad spektrum, ale táto koordinácia je nevyhnutná, pretože ináč otázka napríklad preplných vozidel ostane len na úrovni sna. Takisto nejaká hĺbšia spolupráca nebude možná, tiež to bude len na úrovni sna. O čom hovorím? Budeme musieť koordinovať načasovanie e, tých aukcií, pridelovania spektra a budeme musieť riešiť aj e, koordináciu udelovania týchto licencií a ak to ja chápem, tak e, dlhšie obdobie bude lepšie. V Spojenom kráľovstve to je neobmedzené. Niekto navrhoval 25 rokov, 25 rokov definitívne lepšie ako 5 rokov, pretože ak to bude veľmi krátke obdobie, tak e, potom znova bude situácia, že nikto nebude ochotný pristúpiť k reálnym investíciám. Budeme ďalej musieť koordinovať otázky pokrytia tých frekvencií, otázka, či tieto eventuality pokryjeme alebo nie. Dnes je tá situácia veľmi rozdrobená v rámci únie, ale opäť, keď sa vrátime k tomu snu o prepojených automobiloch, bude si to vyžadovať prehlbenú koordináciu aj na úrovni toho pokrytia. A samozrejme, zdieľanie spektra, spektrum sharing, ďalšia oblasť, ktorá si vyžaduje koordináciu aktivít. Samozrejme, bude sa to týkať aj investícií, investícií do vidieckých oblastí a tak ďalej. Pokiaľ ide o poslednú, posledný štvrť rok, bude tam návrh ohľadom voľného obehu, voľného toku údajov. Nehovoril som ešte o preskúmaní toho wholesale segmentu od 15. júna 2017 už e, neplatia tie roamingové, alebo zrušené tie roamingové poplatky, ale na to, aby sme to dokázali previesť do reality, tak budeme musieť nájsť nejaké riešenie, aj pokiaľ idú, pokiaľ idú tie sadzby v rámci segmentu veľkoodberateľov. Ďalej smernica o elektronickom súkromí, potom pôjde ďalej o režimy DPH a o práva na presadzovanie smernice o duševnom vlastníctve. Nebolo to možno tak stručne, aj ospravedlňujem sa, ale samozrejme veľa e, legislatívnych návrhov. Ďakujeme pekne. Počkáme si na všetky, samozrejme. Teraz prejdeme na otázky a odpovede, pripomienky. V mene EPP kolega Bony. Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda komisie. Ďakujem za prezentáciu, za mnohé nové informácie a za holistický pohľad na digitálne výzvy. Pred rokom sme začali prácu na digitálnom jednotnom trhu a myslím, že ideme dopredu, nie možno tak rýchle, ale s rozhodnosťou. A myslím si, že táto rozhodnosť je dôležitá, pretože tá nám umožní zvážiť mnohé rozmery tohto problému. Chcel by som sa sústrediť na niektoré body, Jedna z dôležitých vecí je pochopiť, že kľúčovým riešením, pokiaľ ide o tvorbu jednotného digitálneho trhu, to súvisí s technickými a organizačnými predpokladmi a podmienkami. Jednu z tých podmienok, aby ste ju spomenuli, jednou z tých podmienok je aj štandardizácia. A ja mám otázku, ako nastoliť dobrú rovnováhu medzi dobrovoľným, dobrovoľným spôsobom štandardizácie a na druhej strane štandardizáciou, ktorú poháňa odvetvie, aby to fungovalo v Európe a na dru- zároveň aj teda tlačiť tie, tie procesy, ktoré budú umožňovať štandardizáciu, ďalej ako rozšíriť takúto štandardizáciu a ako nastaviť tie štandardy, ktoré budú predpokladom pre internet veci a pre tú budúcnosť tejto internetovej oblasti. Ďalej interoperabilita a elektronická, elektronická identita a ako rozšíriť riešenia na úrovni členských štátov, ktoré sa týkajú elektronického dokladu totožnosti alebo elektronickej identifikácie. Máme už niektoré riešenia, ktoré sa týkajú práve elektronickej identifikácie, ale myslím si, že nebudú tie členské štáty nachystané v rovnakom čase a je to ale kľúčové z pohľadu vytvorenia jednotného trhu, digitálneho trhu. Tretia otázka súvisí s modelom regulačného rámca, pretože vidím, že v mnohých návrhoch komisia sa neorientuje len na nejakú silnú reguláciu. V niektorých oblastiach komisia je oveľa obozretnejšia. Myslím si, že to je veľmi dobré, a predstavuje niektoré návrhy, ktoré vedú k vytvoreniu partnerstva verejného a súkromného sektora, alebo sú tam niektoré podnety, ktoré smerujú k rozpracovaniu kódexu správania, pokiaľ ide napríklad o oblasť, pokiaľ ide o oblasť zdravotníctva. Myslím si, že v mnohých oblastiach je lepšie ísť cestou tzv. mekého, meké legislatívy, soft law a nemať nejaké prísne, také rigidné nastavenia alebo legislatívne, pretože technológie a inovácie nakoniec vždy prevážia a vyhrajú. Posledná vec sa týka platform. Ministerstva niektorých európskych krajín pred tou schôdzou Rady pre konkurencieschopnosť telekom, pre telekomunikačné otázky a pre energetiku predložili predsedníctvo aj vám list, ktorý obsahoval niektoré návrhy, ktoré sa týkali posunu digitálneho trhu do digitálneho veku a takisto hovorili o tom, aby neboli podnikatelia a užívateľia zaťažení, keď uvažujeme nad novými riešeniami v oblasti platform. Ďakujem veľmi pekne. Pán Blanko López. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. A ďakujem aj vám, pán pán komisár. Teraz vlastne uplynul rok od prezentácie novej stratégie digitálneho trhu a vidím, že aj pre súčasnú komisiu je to veľmi dôležitá téma. Bola už príležitosť vysloviť názor na túto stratégiu cestou správy, ktorú sme vydali a týkalo sa to práve výhod digitalizácie, ale poukázali sme aj na rizika proste je tu aj e, určitá priepasť e, medzi generáciami, ale aj medzi regiónmi hľadiska digitalizácie. Preto si myslím, ale, že treba aj tieto veci zohľadňovať, keď budeme e, sa zamýšľať nad ochranou pracovných miest. A preto bude potrebné zotrvať v komunikácii aj naďalej s komisiou, a uvítame aj kalendár pripravovaných aktivít komisie a myslím, že komisia e, bude teda očakávame, že komisia predloží tomuto výboru aj e, ďalšie svoje plány, ktoré sa týkajú tohoto e, celého balíka. Keď hovoríme o balíku digitalizácie priemyslu, vo vzťahu k budúcnosti európskeho priemyslu hovorí komisia o tom, že chce posilniť schopnosť pracovníkov v týchto nových sektoroch, ale v podstate ide o to, aby sa zintenzívnil e, aj dialog aj so sociálnymi partnermi a s so ostatnými aktérmi. Ďalej tu balík iniciatív by mal tento balík viesť aj ku lepšom využití 70 miliard eur, ale zatiaľ neexistujú konkrétne čísla pre jednotlivé programy. Ak sa má stať realitou, realitou všetko, čo je tam obsiahnuté v tom balíku, je tak spolupráca E, súkromného a verejného sektora e, sa majú veľmi jasne e, proste tie investície prezentovať. A pritom ešte ani nemáme vyriešené otázky autorských práv, ďalej otázky vysielania v káblovou alebo bezdrôtovou formou a tak ďalej. V podstate tu máme dočinenia s veľmi ambiciozným plánom, záujme Európy a jej občanov, aby títo občania mohli maximálne využívať digitálne prostredie. Ďakujem. Pán predseda, ďakujem. Pani de Castillo. Pilar. De Castillo Pilar. Pani de Castillo. Ďakujem veľmi pekne a vítam aj podpredsedu Ansipa ešte raz. Commission pred rokom komisia prezentovala program na toto obdobie, ktorý identifikoval digitálny jednotný trh ako jeden e, z najdôležitejších vlajkových lodí tohto obdobia. A tak to bolo správne. A vy ste v tomto prípade hlavný veliteľ tejto vlajkovej lode. A musím povedať, e, že týchto 18 mesiacov e, poukazuje na to, že komisia ide správnym smerom a dosahuje výsledky, pretože sme svedkami mnohých iniciatív, či už legislatívnych alebo nelegislatívnych. Avšak, eh, keď sa pozrieme na túto legislatívu, moje, moje prvé upozornenie je však eh, také, že nesmieme strácať ani minútu a musíme prijať e, všetky rozhodnutia o legislatívnych návrhoch vo všetkých 16 bodoch, ktoré ste vy navrhli. To znamená, že to je veľmi dôležité a musím zdôrazniť, aká je dôležitá vaša prítomnosť tu pretože sú tu rozličné oblasti záujmu, či už je to ochrana súkromia, elektronické obchodovanie a obchodovanie na diálku a zodpovednosť. Avšak nesmieme strácať ani minútu, aby sme na konci tohto legislatívneho obdobia mohli uzatvoriť tento návrh zo strany e, e, komisie. A to takým spôsobom, aby to bol návrh, ku ktorému e, sa môže parlament pridať, aby sme boli v takej situácii, aby digitálny jednotný trh, e, ktorý sa e, sklada z 28 e, legislatívnych prostredí jednotlivých členských štátov, už viac neexistoval, aby sme zvýšili konkurencieschopnosť európskej ekonomiky. Áno, a e, zadarmo roaming v celej Európe. Pani Griffin, ďakujem veľmi pekne, e, pán predseda. Efektívna regulácia a simulácia e, konkurencie e, musí zabezpečiť to, že musíme klásť veľký dôraz na spotrebiteľov. A chcem sa opýtať, aké opatrenia e, príjmete na to, aby ste e, mali nazreteli záujmy spotrebiteľov medzi tými, ktorí majú prístup k najnovším technológiám a zabezpečili rovnahu s tými, ktorí tento prístup nemajú. Pretože tí, ktorí nemajú takýto e, prístup, môžu čeliť ekonomickej exkluzie, predovšetkým v oblasti vzdelávania elektronického zdravotníctva. E, v Spojenom kráľovstve máme e, princíp rovného prístupu, ktorý má zabezpečiť 10, gigabitové, 10 megabitového prístupu. Avšak menej ako 40 domácností majú širokopásmové pripojenie. Viac ako milión domácností a podnikov, čo je iba 8 celkového obyvateľstva nemajú e, pripojenie silnejšie ako 10 megabitov. Takže aké kroky príjmate na to, aby ste zabezpečili, že všetky vidiecké oblasti nie len v Spojenom kráľovstve, ale v celej Európe budú mať prístup e, k vysokorýchlostnému internetu, aby e, tieto oblasti mali rovnaký prístup k internetu ako urbánne prostredie. 40 pracovníkov Európskej únie má nedostatočné znalosti e, v oblasti IKT. Ako školíme týchto e, ľudí, aby mali dostatočné vedomosti, aby mohli plne využívať e, jednotný digitálny trh a mohli sa plnohodnotne zúčastňovať v digitalizovanom svete a plniť si svoje úlohy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Pán Rubik. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Mne sa nastíska otázka, akým spôsobom čo najrýchlejšie e, budeme využívať pásma 5G s voľnou architektúrou e, skrz e, hranice môžeme nastoliť. Myslím si, že by to bolo možné prostredníctvom nástroja Spájame Európy a, a pripraviť taký program, aby sme mali prepojenia ktoré e, môžu a umožňa prenosiť telekomunikačné e, technológie cez hranice a mohli byť využívané aj zodpovedajúcim spôsobom. E, správne ste povedali, že samozrejme peniaze národných štátov sú v kompetencii jednotlivých ministrov financí a mali by sme ich preto vyzvať, aby tieto prostriedky využívali aj z Európskej investičnej banky na to, aby dosiahli e, zodpovedajúcu úroveň infraštruktúry, ktorá by to umožnila aby využívali e, európske investičné fondy, ktoré môžu podporiť e, mnohé projekty, tak aby sa tieto peniaze nestrácali. A to prostredníctvom Európskej investičnej banky. Myslím si, že toto je model, ktorý by bol akceptovateľný aj pre ministrov E, financií, aby sme vedeli e, odhadnúť, čo potrebujeme a prečo by to bolo možné. Myslím si, e, že koncept Masity sa musí sústreďovať na to, aby sme mali aj zodpovedajúce rýchlosti pripojenia v mestách. Aj tu vidíme, akým energetická efektivita a priateľko životnému eh, prostrediu eh, eh, stúpajú. A moja otázka, existujú štatistiky, ktoré by nám ukázali, v ktorých mestách sú najvyššie rýchlosti bez hm, spomalovania či zrýchlovenie a kde je táto rýchlosť aj najudržateľnejšia. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Soríňo. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. V skutku, keď sa pozrieme na prvé výročie digitálnej komunikácie, myslím si, že sme naozaj urobili krok vpred a myslím si, že musíme byť veľmi opatrní eh, ohľadom toho, čo nám priniesol tento rok. Nepohybujeme sa vpred dostatočnou rýchlosťou a predtým to bola nedostatočná komunikácia, nedostatočná mobilizácia. Musíme mať na pamäti tieto dve záležitosti. Pán komisár, správne ste povedali, že tí, ktorí chcú eh, fungovať na jednotnom digitálnom e, európskom trhu, musia to dodržiavať naše pravidlá, avšak naše pravidlá musia byť aktualizované a flexibilné a prispôsobiteľné hm, na eh, digitálny trh a jeho pravidlá, ktorý presahuje rámec týchto pravidel v súčasnosti. A musíme mať na našej strane aj verejný záujem a verejnú mienku. Či už sú to napríklad e, ministri financí, ale aj priazeň operátorov, pretože táto digitálna agenda je vysoko na rebríčku e, priorít. A samozrejme, e, komisia predloží eh, druhú časť balíka veľmi eh, skoro už tento týždeň. Eh, a čo sa týka technickej komunikácie, hovoríme o telekome, o cloudových riešeniach. Individuálne, avšak musíme mať prierezovú komunikáciu, aby sme naozaj dostali túto technológiu 4.0 k občanom. Takže ďakujem veľmi pekne, pán komisára, a očakávam odpovede a dúfam, že budeme pokračovať príslušnou rýchlosťou. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem veľmi pekne, pán komisár, za vašu veľmi e, zaujímavú reč. Musím iba počerknúť to, čo povedali už e, naš, moji predrečníci. To, čo máme pred nami v nadchádzajúcich rokoch ako politici poukazuje na rozvoj e, infraštruktúry ako aj legislatívy. E, preto som sa však o slovo nehlásila. Mám však konkrétnu otázku. Spomínali ste oblasť e, frekvenčných pásiem a ich politiky. Samozrejme, tam sa musí ešte spracovať množstvo problémov. Moja konkrétna otázka sa však týka, čo sa týka frekvencií Eh, ktoré využívajú technické služby. A tento problém je známy, avšak eh, je zatlačený skôr do úzadia vašeho návrhu. To sú eh, frekvencie, ktoré sa využívajú na konferencie alebo verejné podujatia alebo na koncerty. A moja otázka je, vzhľadom na to, že sme o tom parlamente hovorili už často tejšie. Máte konkrétne plány, akým spôsobom týchto poskytovateľov eh, eh, služieb, ktorí majú takú malú, ale o to dôležitejšiu eh, výsek, výseč trhu. Pretože ak nepríjmeme aj opatrenia, ktoré ich bere do úvahu, mohli by sa im výrazne priťažiť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, madam pani Santner. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A ďakujem, pán komisár. V súčasnosti eh, v parlamentnom výbore sa sústredíme na to, akým spôsobom zamedziť vyľudňovaniu eh, vidieckých oblastí. Jeden z hlavných nástrojov, ktorý môžeme predísť tomuto javu, je zaviesť vysokorýchlostný internet e, po celej Európe, a to vrátane vidieckých oblastí, aby sme vytvorili nové produkčné metódy a umožnili teleworking alebo prácu na diálku. Myslím si, že farmári ale aj ostatní polnohospodári môžu zohrávať veľmi dôležitú úlohu, môžu ich využívať tieto nástroje na dištančné vzdelávanie, pretože sú to dôležitou časťou, takže musíme sa na to pozrieť a aké financovanie je dostupné. Pán komisár, plne s vami súhlasím v tom, keď ste hovorili o e, prepojení veci, hovorili ste o 600 rôznych normách a štandardoch, hovorili ste o čipoch, ktoré stoja 50 eur, ale ich náklad e, sa môže znížiť na 1 euro. A sú to čipy, ktoré v súčasnosti sú v domácich spotrebičoch. Tieto trendy sú e, pozitívne, ale musíme vyslať jasné posolstvo, pretože keď e, hovoríme s našimi občanmi, jeden z bodov kritiky je to, že Európska únia venuje príliš veľkú pozornosť detailom. A keď to ľuďom vysvetlíme detailne, povedia si, že Európska únia sa bude sústreďovať na čipy v e, e, domácich spotrebičoch. Takže, musíme vyslať teda jasnejšie posolstvo, aby sme sa sústreďovali na ekonomiku a e, vytváranie pridanej hodnoty a samozrejme, myslím si, že to iba hrá v prospech EÚ. Ešte nejaké iné žiadosti o slovo, kolegovia? Nikto, ak by som teda mohol dodať, pán komisár, e, prvá otázka, ktorá sa týkala externej hranice Európskej únie, nie je jednoduché e, využívať naše 700 MHz spektrum. Je možné že na úrovni EÚ by sme s tým mohli niečo urobiť, niečo zmeniť? Predovšetkým vo vašich e, krajinách je situácia rovnaká. Ďalšia, e, ďalšia, ďalším potom je skôr kontroverzná otázka a to je európska odpoveď na informáciu o rastúcom negatívnych dopadoch Wi-Fi sieti na naše zdravie. A posledná otázka. Ako vnímate vytváranie európskeho vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia. Je možné využívať ho do vysokej miery to by bolo veľmi zaujímavé pre našich občanov. Ďakujem. Thank you very much for all... Ďakujem vám veľmi pekne za všetky tieto otázky. No, európske fondy zamerané na strategické investície existujú a chcem povedať, že pokiaľ to správne chápem, tak je to naozaj dobrý návrh a je to dobrá myšlienka vlastne je to oblasť, kde e, sa aktivizujú aj súkromné investície a e, sa znižuje riziko e, predaňových poplatníkov a samozrejme tieto podnikateľské projekty chceme zatraktívniť aj pre súkromné investície. Teraz sa zdá, že tento model funguje a aby to by sme mohli dosiahnuť aj viac. Lani som, teda minulý mesiac som navštívil Afriku a Hovorili sme aj o Africkej únii s komisiou a nakoniec oni začínajú pracovať na podobnom modeli. Ak sa nám podarí pritiahnuť súkromných investorov, tak si myslím, že tento projekt bude musieť fungovať. Samozrejme, som presvedčený o tom, že je možné nájsť investície aj pre našu oblasť, teda z Európskeho fondu pre strategické investície. Pokiaľ ide o Wi-Fi a negatívny vplyv na zdravie, čítal som nejaké články, ale tieto nevychádzajú z nejakého konkrétneho výskumu. Bolo to čosi, ako že jedna pani povedala, ale žiadne, nie sú proste vedecky podložené údaje a musíme samozrejme veľmi pozorne pristupovať k úrovni emisí. A to je v súvislosti s tým programom Internet vecí. Nechceme sa zrazu ocitnúť v situácii, že by sme boli ako keby nás vložili do mikrovlnky. Takže musíme mať tú techniku aj technológie pod kontrolou v tomto zmysle. Samozrejme, keď sa používajú káble, tak ešte stále tu tá možnosť je. Okrem toho, súhlasím s tým, čo hovoríte, musíme koordinovať svoje aktivity, musíme rokovať so susedmi, aj v súvislosti s, tými, s tým kmitočným pásmom 700 MHz, pretože niektoré susedné krajiny využívajú túto frekvenciu na vojenské účely a to je pre nás, tak povediac, výzva. Ako poskytnúť tieto frekvencie pre našich poskytovateľov telekomunikačných služieb, keď v susedstve sú tie signály dosť silné a teda fungujú v tom istom pásme. Musíme teda spoločne hľadať riešenia. Áno, v priebehu roka sme e, prišli s viacerými návrhmi a chcem povedať, že už aj nejaké rozhodnutia boli prijaté. Napríklad e, roaming v Európe zadarmo. Tak to sa pripravovalo už celé roky. A nezabúdajme, kde sme začínali zhruba pred rokom. To bol návrh 5 plus 5 plus 5. 5 minút, 5 minút na telefonáty, 5 SMS-iek a roaming ako doma a 5 MW roaming ako doma. V podstate sme začínali od nuly a teraz už bolo prijaté rozhodnutie, takže akékoľvek e, príplatky za roaming v rámci Európskej únii od 15. júna 2017 nebudú. Chcem ale ešte raz dôrazniť a požiadať vás teda, aby ste pracovali veľmi intenzívne, pokiaľ ide o tento návrh. Predložíme ho 15. júna a bude sa týkať e, veľkého obchodu a preskúmania celej oblasti veľkého obchodu. A ďalej ešte otázka bezpečnosti sieti. To je tiež veľmi dôležité pre Európu. Myslím, že parlament, a samozrejme to je, nie na mňa by som to povedal, je, e, ale proste je, je pravda, že parlament má tiež veľkú úlohu v tejto digitalizácii a aj v reformách, ktoré sa týkajú tohto sektoru. Samozrejme, súhlasím s vami, pán Bony, musíme sa poponáhľať, lebo čas beží a všetci musíme pochopiť, že potrebujeme čas aj na demokraciu. Efektívne rozhodovanie pokiaľ nebude demokratické, tak e, by to nebolo šťastné, pravda. Okrem toho, správna vyváženosť medzi prístupom dobrovoľným k štandardizácii teda a e, s druhou vetvou by bol ten prístup od premyselných odvetví. No a keď sa niekto stiažuje o, na štandardizáciu, že to je zlá vec, pokiaľ ide o využívanie softvéru z otvorených zdrojov. No, poviem to veľmi zjednodušene. Keď sa my dohodneme, že sa niekde stretneme a to niekde, to miesto ostane bez jasného zadefinovania, tak čo to znamená? Niekto povie, že Proste niekto, jeden sa začne uberať jedným smerom a druhý sa uberá iným smerom a nikdy sa nestretneme. Takže tak, ako to ja chápem, táto štandardizácia je aj o tom, aby sme starali, že kde sa stretneme. Hej? To sú otvorené normy, aj tie ostanú otvorenými, ale to neznamená, že nemôžeme používať otvor z otvorených zdrojov. Samozrejme, potrebujeme tam nejaké E, bloky do toho vložiť a aj to urobíme. Ale bude treba stanoviť to miesto, kde sa tie kontakty majú stretnúť. Ďalej, EID. A to sú vlastne digitálne e, identity. Teda, a pán e, Bony, chcem povedať, že toto je veľmi dôležitý aspekt, táto e, digitálna tetožnosť a aj príslušná smernica sa toho týka a vlastne pôjde to aj na úroveň nariadenia. A hovorí sa tu o veľkom množstve digitálnych služieb, ktoré sa poskytujú aj v verejných službách, aj v súkromnom sektore. Preto je tu potrebný regulačný rámec. Áno, musíme o tom hovoriť, napríklad teda Berek a ďalej musíme hovoriť o budúcnom modeli tohoto regulačného rámca. A to úzko súvisí aj s pravidlami v oblasti telekomunikácií. Časový harmonogram na tento rok je dosť nabitý, a stále môžeme povedať, že musíme byť ambicioznejší. No, chcel by som byť viac ambiciózny, ale mojim cieľom nie je, aby som prichádzal s nejakými veľmi ambicióznymi vyhláseniami a, alebo návrhmi, pokiaľ tieto nemajú šancu v reále uspieť takým by mali význam takéto vyhlásenia a návrhy. Ja chcem dosiahnuť konkrétne ciele a chcem sa uistiť, že naozaj bude možné dospieť ku konsenzu medzi členskými štátmi a aj medzi teda komisiou štátmi a parlamentom. Nechcem nikoho stavať na tú druhú stranu, ale Eh, pokiaľ ide o výskum oblasti a vo sfere digitálnej, to je ambiciozná oblasť. Súhlasím aj s pani Pilar de Castillo. Nesmieme strácať ani minútu, lebo čas beží a čo skoro navrhneme aj stratégiu pre digitálne zručnosti a vieme, že viac než 90 pracovných príležitostí je takých, kde sa vyžadujú zručnosti v oblasti počítačovej a verím, že toto vlastne bude tiež jeden z bodov, ktorý do stratégie zahrnieme. Teda to sa týka hlavne počítačových zručností. Ďalej, ohľadne spotrebiteľov a tej eh, digitálnej priepasti. Toto je ozaj veľká výzva, dokonca aj v tých krajinách, kde zaznamenávame, že sú lídermi z hľadiska ekonomiky a aj celkovo v tom sociálnom indexe. Je to problém, Je tu napríklad veľký rozdiel medzi ľuďmi, čo žijú na vidieku a medzi tými, čo žijú v mestách, alebo medzi mladými a staršími. Tá mladšia generácia e, má úplne iný prístup. Ale sú rozdiely aj medzi členskými štátmi EÚ a s týmito všetkými aspektami sa musíme popasovať. Ja to vnímam tak, že prístup na internet musí byť jedným zo základných práv, aby ľudia mali prístup k informáciám. Takže je to určite jedno zo základných práv. Nede len o deklaráciu, o vyhlásenie, ale má to byť realita. Ďalej, vidiecké oblasti. Tam musíme pripraviť tiež určité konkrétne uznesenia, pretože áno, veríme v hospodárskú súťaž. A ak je tá ozaj tvrdá, tak to znamená, že je tam dobré prostredie pre inováciu a je to dobré prostredie aj pre investície. Takže niekedy niektorí poskytovateľia služieb povedia, že konkurencia je príliš silná, nemáme peniaze už na ďalšie investície ale v reálnom živote vidíme, že inovácie stále pribiehajú práve vtedy, keď je konkurencia veľmi silná. Že tí konkurenti navzájom proste sa chcú predbehnúť a investujú práve v tej situácii, keď tá konkurencia je veľmi silná. Hustota obyvateľstva tam, kde je nízka, oveľa nižšia než v mestách, tam to prostredie nie je až také atraktívne pre súkromné investície. Takže ešte raz chcem povedať, že toto prostredie musíme zatraktívniť aj cestou súkromných investícií, pretože ide o základné práva občanov, ale to súvisí aj s ekonomikou, s polnohospodárstvom, aby sme poskytli prístup E, taktiež širokopásmového internetu na vidieku. Za posledných 20 rokov e, údaj o produktivite v poľnohospodárstve vo všetkých e, krajinách EÚ sa podstatne zmenilo. Estonsko pred 25 rokmi to bolo 3,5 tony mlieka na kravu ako priemer. Teraz je to 8,2 tony. Takže ako sa to stalo? Ako to nastalo? No, proste je to znalostná ekonomika. A aj cestou vďaka internetu. Tak už teraz vlastne tie roboty sa často využívajú v tom procese v niektorých fázach. Takže toto súvisí s vedomosťami. Čiže vďaka tomuto sa podarilo zvýšiť produktivitu z 3,5 tón na rok za rok na 8,2 tón za rok z jednej kravy. Takže to je napríklad, ako sa to odrazilo v polnohospodárstve. A ľudia z Talianska určite vedia, že sa internet dá využívať aj na výrobu dobrého vína. Internet je skutočne e, vec, ktorá umožňuje e, znalostný prístup k veciam. Čo máme na mysli, keď hovoríme o vidieckých oblastiach? Nové koncesie, nové modely. Otázka, ako zabezpečiť ochranu pre tých, ktorí sú pripravení realizovať tie prvotné investície v Nemecku ľudia vedia o meste, kde samozpráva spolu s nejakým súkromným investorom sa rozhodli zainvestovať značnú čiastku do rozšírenia širokého pásma a potom, čo realizovali tieto investície, tí existujúci operátori tiež začali investovať. Nasledovali ich v tomto kroku musíme zabezpečiť rovnaké podmienky hry pre všetkých hráčov a musíme vytvoriť také prostredie, ktoré umožní ochranu tých, ktorí ako prví budú konať na tom či onom poli. Máme na mysli aj model tých kľúčových investícií a otázka, ako zabezpečiť ochranu takýchto investícií vo vidieckých oblastiach. Našim cieľom je prepojiť celý kontinent a pokryť ho vysokorýchlostnými sieťami. Ďalej, ministri financií boli spomenutí. Tí ľudia, ktorí hľadajú čo najviac peňazí, to je ich úloha. Keď ďalej hovoríme o spektre, o frekvenciách, tak som si absolútne istý, že v tých krajinách, kde vlády nesledujú len maximalizáciu zdrojov, eh, keď ide napríklad o tie prostriedky, ktoré môžu získať z predaja frekvencií, také vlády, ktoré sa na to pozerajú čisto monetárne, tie robia chybu, Zatiaľ čo vlády, ktoré sa na to pozerajú výhľadovo, pričom si stanovujú konkrétne podmienky vrátanie časových obmedzení, ktoré sa vzťahujú na alokovanie takých, takéhoto spektra, tak tieto vlády môžu očakávať väčšie príjmy do budúcnosti z dôvodu ekonomik, ktoré sa budú rýchlejšie rozvíjať, e, nakoľko technológie novej generácie budú k dispozícii v týchto krajinách a Vidíme, ako sa to udialo, pokiaľ je o 4G. Vidíme teraz tie rozdiely medzi jednotlivými krajinami. A ja dúfam, že pri technológii 5G všetky vlády stanovia konkrétne podmienky, že nebudú žiadať len najväčšiu sumu peňazí, ktorá bude okamžite k dispozícii, ale že sa pozrú na no to z dlhodobejšieho hľadiska a potom definitívne to bude na prospech všetkých. Pokiaľ ide o pružnosť, áno, musíme zabezpečiť pružnosť, keď hovoríme o 700 MHz. Na tomto pásme, ako som už povedal úplne na začiatku, naše krajiny, naše členské štáty sú vo veľmi rozdielných situáciách v niektorých krajinách, ako som už povedal, prakticky nevyužívajú pásmo 700 MHz na digitálnu terestriálnu televíziu, ale v iných krajinách využívajú prevažne takéto pásmo na šírenie digitálneho terestriálneho televízneho signálu. Ako pomoc takýmto krajinám to je na členských štátoch, čiže tá celková hodnota pásma nad 700 MHz pre telekomunikačné služby, tá bude približne na úrovni 11 miliard ročne. Členské štáty dostanú tieto prostriedky, ako ich využijú, to je na vládach týchto členských krajín. Môžete zvýšiť eh, platy v školstve, policii, ale pravidlá EÚ dávajú možnosť aj pomôcť tradičným vysielateľom. Samozrejme, musíme sa riadiť v takýchto prípadoch nariadeniami EÚ, ale samozrejme je to na členských štátoch pomáhať tým, ktorí sa dostanú do ťažkosti, keď budú nútení presunúť svoje aktivity z tej vyššej hranici pásma 700 MHz e, do tej nižšej úrovne pod 700 MHz. A členské štáty, tak ako to vnímam ja, v niektorých prípadoch dokonca musia pomáhať. E, čiže tieto vidiecké oblasti, to sme už prešli. Myslím, že EÚ nevenuje veľa pozornosti podrobnostiam detailom. A samozrejme, ja si nemyslím, že štandardizácia je len o podrobnostiach. Otázka je naozaj, či sme schopní sa niekde stretnúť na tom nejakom mieste, tak povediac, alebo či nie, lebo pokiaľ ide o štandardy, tak bude naozaj veľmi ťažké snívať, o interoperabilite. Bola položená otázka o digitálnych, digitálnej totožnosti. Nebudeme, eh, ak sa nebudeme schopní dohodnúť v rámci nejakého jednotného štandardu, tak potom nebudeme schopní si odkomunikovať vzájomné uznávanie a potom to ostane len na úrovni sna. Pokiaľ ide o tú digitálnu totožnosť alebo digitálnu identitu, tak už máme EIDAS nariadenie, ale v mnohých, mnohých ďalších iných oblastiach takéto štandardy alebo normy chýbajú. A to je všetko. Ďakujem pekne za otázky. To je všetko 3 minúty pred uplynutím času. <laughs> Môžem pokračovať. Okay, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. Chceme aj naďalej samozrejme udržiavať veľmi úzky kontakt a chceme pokračovať v pravidelnej výmene názorov s vami ako podpredsedom komisie vo veci digitálneho jednotného trhu, pretože ďalšie legislatívne veci budú prichádzať do parlamentu, preto je nevyhnutné s vami udržiavať úzky kontakt. Takže ďakujem vám ešte raz, ďakujem za to, že ste tu boli spolu s nami. Drahé kolegyne, kolegovia, dámy a páni, zajtra o 10. E, s výnimkou koordinátorov, tí o 9. Ináč všetci ostatní o 10. budeme hlasovať. Nezabudnite si hlasovacie karty. Takže o 10. budeme hlasovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Vždy sme mali dobrú spoluprácu, mám na mysli výbor ITRE a Európsku komisiu a teším sa na plodnú spoluprácu medzi nami aj v budúcnosti. Ďakujem. Very good. Very good. Discussion. Fortunately...